Qual? Facciamo così, eh? usiamo questo qui. Okay. You may remember. And so, eh, dear colleague, we can start with our work. Vážení kolegovia, začníme s našou prácou popoludnejšou. Usadíme sa, prosím. Máme pred sebou zaujímavé popoludne a budem hovoriť po I continue. Talianské prijatie programu. Nepočujeme tlmočenie, hovorí predsedajúca a vymenováva, čo je, aké jazyky sú k dispozícii pri tlmočení. Abbiamo fatto il pieno delle lingue e questo è molto positivo. Jazyky vidíte e, v sále na kabinách. Okrem iného ešte aj Litovčina dodáva predsedajúca. Táto schôdza sa vysiela cez internet. Audizione l'abbiamo fortemente voluta per questa riunione, che è una riunione straordinaria della Commissione Cultura. Ako viete, toto je mimoriadne zasadnutie a som veľmi rada, že tu máme zástupcov Európskeho audiovizuálneho observatória, pretože oni sú veľmi dôležitým prvkom pre európsku stratégiu digitálneho vnútroevropského trhu, jednotného trhu a aj pre celkovú celkové služby pre e, smernicu AVN, AVMS. Nedávno sa ukončila správa o verejnom e, vysielaní v EÚ a v Public Service Media v prostredí online. To je štúdia, ktorá bola nedávno Analisi dal punto di vista della comparazione legislativa e giuridica dei sistemi europei e Ciò sa tica legislatívneho a právneho porovnania situácie medzi členskými štátmi EÚ, tak by som podotkla, že existuje séria aktivít, o ktorých tu môžeme dnes hovoriť a nie len, že vyjadríme vďačnosť observatóriu za to, že vytvorilo fórum pre túto prácu, ale za ostatné roky sa tomuto venovalo. Mimoriadne nás zaujíma posilnenie úlohy observatória Takisto nás zaujíma schopnosť získavať a púšťať do obehu údaje, ktoré sú zásadné pre poznanie a sú potrebné pre ďalšie spracovanie na výskumy. Existuje dôležitá databanka, databáza, ktorá sa volá Mavize a táto databanka má 11 tisíc televíznych a 3 tisíc radiokanálov, a má ďalšie rôzne médiá v Európe. Táto databáza bola podporovaná, podporená radou. A ešte by som chcela zdôrazniť, že spomenutá podpora sa nemôže len tak stiahnuť alebo znižiť vo chvíli, keď je to také veľmi dôležité pre vypracovanie novej európskej legislatívy. Je dôležité pripomenúť i dôležitú vec a to je správa Observatória Európskej únie. Zástupca Európskej únie je v rade Observatória, je zástupcom Európskej únie ako takej v tejto inštitúcii a v programe Kreatívna Európa sa hovorí práve o tej časti, ktorá sa týka programu médií. Rada by som predstavila našich hostov. Začínam doktorkou Zuzanou Nikolčev, riaditeľka exekutívy observatória a ona nám za 10 minút predstaví prácu inštitúcie observatória, potom dostane slovo pán Fonten, ktorý je šéfom informačnej sekcie o trhoch a o financovaní. To je veľmi dôležitá sekcia, zaoberajúca sa oblasťou, ktorá sa veľmi rozvíjala v ostatnom čase. A máme tu pani Máriu Kapelo, ktorá je e, šéfkou právneho odboru. Každý dostane 10 minút, potom bude kolo otázok a odpovedí a za hodinu by sme mali e, tento hearing ukončiť. Dostanete hneď slovo. Pani Nikolčev. Všetkým vám ďakujem ešte raz, že ste prišli medzi nás. Ďakujem za tento krásny úvod o organizácii Observatórium. Dobré popoludne všetkým prajem a ďakujem vám, že ste nás pozvali aby z, e, a poskytli nám túto príležitosť, aby sme sa s vami podelili o výsledky našej práce, na ktoré sme hrdé, sme hrdí na našu prácu, na to, že sa používajú jej výsledky, že je užitočná. Je to naozaj vynikajúca príležitosť, aby sme vám ukázali príklad o vysielaní verejno-prospešnom, o vysielaní v rámci verejných služieb, ktoré uľahčuje život a prispieva k zdravej, zdravému a trvalo udržateľnému audiovizuálnemu sektoru v Európe. Mám ťažkú myšlienku predstaviť našu inštitúciu za kratučký čas 10 minút. Urobím maximum preto, aby som vás nepreťažila faktmi, tie vám skôr povedia moji dvaja kolegovia, ale skôr vám sa pokúsim povedať o tom, kým sme. Observatórium, e, neviem, či to dobre vidno na priesvitkách, na diapozitívoch, ale je to vlastne okrúhly stôl a, alebo otočná platforma, na ktorú prichádzajú ľudia zo všetkých smerov, tak ako vlaky, keď sa otáčajú na konci koľajnic. A my um, komunikujeme s priemyselným odvetvím audiovizuálnych služieb, ktoré je podľa nás mimoriadne dôležité a neoddeliteľné od politík a decíznej sféry. Isté je preto toto odvetie dôležité i pre vás. Observatórium je viac než len takáto otočná platforma. Ehm, sme zároveň mostom. Mostom, ktorý pomáha presunu e, mohutného prúdu informácií, aby fakty, čísla, informácie naozaj sa vodkali do tkaniva, ktoré dáva potom zmysel, ktoré je niečím zmysluplné, aby tieto jednotlivé prvky e, sa mohli podielať na niečom vyššom. E, okrem otočnej platformy a mosta sme flexibilnou organizáciou, pretože musíme poskytnúť e, našim používateľom veľmi rozmanité informácie. Viete, že naše odvetvie sa veľmi rýchlo rozvíja a čoraz dôležitejšie reagovať prúžne na nové veci a potreby klientov a niekedy je naozaj e, zásadné udržať ľudí informovaných o najnovších veciach. Čo je ďalej veľmi dôležité, keď človek si pomyslí na nás, je uvedomiť si, že naša administratívna jednotka je maličká a všetky tieto informácie a prvky sieti, s ktorými spolupracujeme, sa pokúšame udržať v obehu, v toku, neutrálnym spôsobom. E, nie sme tí, čo tvoria politiky, to je skôr na vás. A myslím si, že toto je silná stránka observatória, pretože nemusíme e, tlačiť na presadzovanie ničoho, e, nemusíme niečo riadiť alebo smerovať. Napriek tomu veríme v to, čo robíme, veríme v to, že treba veci stále posúvať na vyššiu úroveň, aby mali vyššiu kvalitu a štandard. Ďalej observatórium e, v Kocke, alebo po anglicky v Orechovej škrupinke, je veľká dohoda, ktorá vyplýva z, zo stretnutí Rady Európy. Nie všetci členovia Rady Európy však chce byť súčasťou tejto platformy, tejto dohody, ale kto chce, môže sa zapojiť. Preto máme takúto čiastkovú dohodu s Radou Európy. E, sídlíme v Štrásburgu, pretože súvisíme, spolupracujeme s Radou Európy. Vznikli sme v roku 1992. Máme 39 členských štátov, ktorí sú členmi observatória a máme veľmi zvláštneho člena. Práve preto sme e, viačím než len než len súhrn individuálnych členov EÚ. My totižto ako člena máme aj Európsku úniu ako takú, okrem jednotlivých štátov a nedávno sme sa rozšírili do e, ďalších geografických oblastí. Od minulého roku vstúpilo do, do observatória aj Maroko. Máme relatívne malý rozpočet, 2,5 milióna eur. Využívame ho na plnenie akčného plánu Všetko, čo robíme od platov cez každý kúsok papiera na vytlačenie publikácie je zahrnuté v našom rozpočte. Čo je náplňou našej práce? Poskytovať informácie, o tom sa dozviete podrobnejšie neskôr, väčšinou zdarma, gratis, okrem niekoľkých publikácií, ktoré predávame, pretože nás štatút zavezuje generovať náš vlastný príjem. Máme teda takéto zdroje príjmu za naše služby. Viete si predstaviť, že administratívne a byrokratické problémy niekedy sú e, spojené s verejnoprospešnou misiou, v duchu ktorej pracujeme. Máme dva, dve oddelenia. Môžeme ich symbolizovať alebo zosobniť ľuďmi, ktorí sedia vedľa mňa. E, každý je riaditeľom svojho oddelenia a tieto dve oddelenia sa zaoberajú situáciou na trhu, finančnými prostriedkami a druhé oddelenie sa zaoberá právnymi otázkami. Štruktúra prezentácií bude teda nasledovná. Najprv sa dozviete, ako to ako verejno prospešné verejnoprávne služby v oblasti médií pracujú finančne a právne. A máme 19 zamestnancov, to nie je to posledné, čo som chcela povedať. Je to takisto dôležité ako všetko ostatné. Naši zamestnanci, tí nie sú hlavné bremeno mojej práce. Niekedy musíme, e, si, musíme zamestnať dočasne viac ľudí, keď toho máme veľa, ale nikdy to nie je viac ako 25. Sme malý, ale efektívny tím. Máme preto jedinečnú šancu vidieť projekt od zrodu, cez jeho rozvoj, výskum, až po završenie. Nemáme toľko pracovných jazykov ako vy, väčšinou používame tri pracovné jazyky, francúzštinu, angličtinu a nemčinu. Ak pokračujeme, ak by sme pokračovali ďalej, povedala by som, že e, Európska únia ako taká je tiež členom, je zastúpená generálnym riaditeľstvom Connect v Európskej komisii. Tento zástupca je v poradnom orgáne, kde sú aj zástupcovia priemyselných odvetví. E, čiže vieme aj držíme ruku na pulze diania aj toho, čo sa týka vo firemnej komerčnej sfére, v oblasti médií. Spolupracujeme s Európskou komisiou aj iným spôsobom Európska komisia od samého začiatku silne presadzovala myšlienku, ktorú pomohla aj etablovať. E, toto observatórium je vlastne dieťaťom komisie a naozaj mu od začiatku veľmi pomáhala postaviť sa na nohy. Máme ďalej správy, ktoré podávame a v, ktor- v ktorých vysvetľujeme, e, dôvodíme, ako sme vynaložili finančné prostriedky, e, ktoré sme dostali. Ďalšia vec, keď nás požiada Európska komisia o nejaké konkrétne služby, e, tak robíme tieto služby. Napríklad nedávno nás oslovili s prozbou databázy Maviza, ďalej s animáciou ako témou pre správu a my potom vytvoríme databázu, ktorá poskytuje prehľad, ktorý, e, ktoré vysielacie entity sa venujú čomu, akým službám v týchto tematických okruhoch Ďakujem vám, že ste si ma vypočuli, že ste sa dozvedeli e, o tom, čo robíme. Väčšina služieb je interaktívna, teda plinie z oboch stran komunikácia. Dozvedáme sa aj my, čo je nové v týchto odvetviach. Verejno, právne verejno prospešné médiá Dá sa u nich definovať ich rozsah pôsobnosti ako veľmi dynamický. Ako sa táto branža mení, musíme sa meniť aj my a musíme zhromažďovať tie informácie, ktoré sú o filme, o videu, o DVD. Nedávno sa pridalo vysielanie on demand, teda na požiadanie. A o tomto všetkom zhromažďujeme konkrétne informácie, a navyše sa pravidelne venujeme štvor, štyrom oblastiam. Ekonomická dôležitosť, o tom vám povie viac kolega. Ďalej diverzita a pluralizmus, ktorá je v kontexte verejných služieb mimoriadne dôležitá. A štátna pomoc, e, konkurencie, schopnosť vo verejných službách, vývoj nových technológií, nových služieb. To je štvrtá oblasť. Využite nás, prosím. Tu vidíte linky. Buď sa s nami skontaktujte priamo, alebo využite naše databázy, alebo sa prihláste na odber našich služieb. E, túto priesvitku so všetkými linkmi a kontaktmi ponecháme dlhšie, aby ste si mohli poznačiť tie, ktoré sú pre vás relevantné. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem za túto veľmi dôležitú informáciu expoze o aktivitách. Myslím si, že túto publikáciu máme aj papierovo k dispozícii. Poslanci to majú. Senžel Fonten je vedúcim oddelenia financie, o financiách a marketingu. Bude nám tiež hovoriť o vysielaní a službách z tohto pohľadu. Ďakujem ehm, rád by som vám poskytol isté fakty a čísla o verejnoprávnom vysielaní. E, pripravil som si aj prezentáciu, čakáme na ňu. Go back to the correct slide. Hmm. I'm sorry. I do press. Uh, yeah. Okay. okay. So I, I guess we will give you the, the slides uh, later on when, when in... Uh, prezentácia sa rozbehne neskôr. Začneme teda Chcel by som vám ponúknuť niekoľko poznámok o faktoch a číslach, ktoré vychádzajú z databázy Maviz, alebo Mavize. Je to nástroj na monitorovanie televíznych kanálov a to, toho, kto e, vlastník aké vysielacie prostriedky v Európe. Verejnoprávne vysielanie v Európe v číslach 1300 vysielacích staníc v Európe, obrovská väčšina ich e, vyše tisícky a pár stoviek sú lokálne. To znamená, že treba brať vždy do úvahy ich vplyv na lokálne svoje prostredie, keď sú takýmito lokálnymi televíziami Celkové, celkový počet kanálov televíznych v Európe, verejnoprávnych, je 15% sme sa sme mohli e, riešiť podrobnejšie, či sú to lokálne, národné alebo verejnoprávne iného typu. Keď si pozrieme na kanály k dispozícii v digitálno, na digitálnom teritóriu, percento verejných renoprávnych je tu vyššie, asi 20 z nich. Na digitálnej terestriálnej televízii sú verejnoprávne médiá. V predchádzajúcich odboroch to bolo 15 tu je to 20 Čo sa týka verejnoprávneho vysielania, treba si pozrieť aj podiel na trhu, čo sa týka publika. Nestačí odmerať počet služieb, ale treba si klasť aj otázku, ktoré majú najväčší podiel na trhu, koho, teda ktor, ktoré z nich sleduje najviac divákov, poslucháčov. Diverzita v európskych krajinách je skutočne veľká. Čo sa týka e, verejnoprávnej služby, niekedy je to len 10 podiel e, v niektorej krajine a v niektorej majú verejnoprávne médiá 50-percentný podiel. Takto e, odlišne vyzerá situácia v rozličných krajinách, preto je ťažké hovoriť o verejnoprávnom vysielaní ako takom a povedal by som, že verejnoprávne vysielanie sa naozaj líši od jednej krajiny k druhej sú veľké, veľké rozdiely. Prečo? Z historických dôvodov. Pretože existuje hm, v každej krajine súkromný sektor s inou úrovňou konkurencieschopnosti a takisto sa líšia úrovne financovania verejnoprávnych služieb v rozličných krajinách. Vidíme tu odlišné publika, odlišné divákov a poslucháčov. Za 5 ostatných rokov Odpoveď závisí od toho, na akú krajinu sa pozeráme, akú krajinu študujeme. Podiel e, ľudí, ktorí sledujú verejnoprávne médiá, sa znižuje celkovo, ale nie vo všetkých krajinách. E, je to špecifický problém verejnoprávneho vysielania? Nepovedal by som. Povedal by som, že hlavná vec, ktorá sa deje, je, že vzniká e, väčší počet televíznych kanálov, väčšia fragmentácia a segmentovanie televízie. To znamená, že verejnoprávny vysielateľ aj, aj z historických dôvodov, e, tie, čo majú za sebou nejakú históriu, skôr trpia a skôr strácajú svoj podiel na trhu. Hovoril som o výške zdrojov pre verejnoprávne vysielanie. No a opätovne a by som povedal, že všetky verejnoprávne televízie alebo vysielatelia majú rôzne podnikateľské modely. Tým myslím, že systém financovania verejnoprávnych vysielačov je rôzny v niektorých krajinách. Približne 100% príjmov je zo štátneho rozpočtu, ale hlavne z licenčných poplatkov v iných krajinách je to iba 30 financovania a zvyšok je z reklamy, zo zdrojov, za platených služieb a z predaja a z predaja televíznych práv. Takže opätovne sú to veľmi rôzne podnikateľské modely v závislosti od jednotlivých krajinách. Odlišné modely a rovnako iné snahy a možnosti využitia verejného financovania. Licenčné poplatky sú v Európe rôzne od 30 eur ročne až po 300 eur ročne. To znamená, že e, samozrejme úroveň zdrojov verejnoprávnych e, vysielačov je rôzna. No a na záver e, vidíme, graf, ktorý ukazuje vzťah medzi podielom divákov a poslucháčov a úrovňou financovania verejného a súkromného a samozrejme zistíme, že je tam istý vzťah. Čím viacej zdrojov dostávajú, tým väčší podiel na trhu majú. dva posledné body ako zdroje verejnoprávnych staníc stoja v porovnaní s reklamou a poplatkami zaplatené služby. Vyvíjajú sa v podstate rovnako. Platené náklady spotrebiteľov stúpajú trochu viac ako verejné financovanie televízie, ale verejné financovanie televízie e, sa zvyšuje trochu rýchlejšie ako príjmy z reklamy v sektore. Takže čisté obmedzenia financovania, ale úroveň z hľadiska verejných príjmov zostáva rovnaká. A teraz ďalšie, také všeobecné čísla, z hľadiska globálneho financovania verejnoprávne televízie tvoria tretinu televízneho priemyslu v Európe. No a posledná vec, z, hovorím, eh, databáze Mavis, ukazujeme, že že sú, majú rôznu aktivitu v oblasti nových médií. Povedal som, že približne 15% televíznych kanálov v Európe médiá verejnoprávne televízie a 15 online služieb tiež poskytujú verejnoprávni prevádzkovateľia a títo sa sústredujú hlavne na gratis služby ako televízne archívy napríklad a všetky veľké televízie to už majú samozrejme nemajú taký veľký podiel platených službách, čo sa dá ľahko pochopiť. No a e, no a no, vytvorení toľko platform ako súkromní, oni povedať, že PSB e, sú v súlade v, so vstupom do oblasti nových médií. Takže toľko mojej prezentácii. Mi ľúto, že e, nefungovala prezentácia ako mala. Chcel by som povedať, že situácia verejnoprávnych televízií je veľmi rôzna z hľadiska financovania a pozície na trhu. Ďakujem veľmi pekne, to boli veľmi zaujímavé údaje. Možno neskôr niektorí kolegovia budú chcieť položiť otázky a umožňujem vám reagovať. No a teraz dostane slovo Mária Kapelo, idúca oddelenia observatária pre financovanie verejnoprávnych médií. Ďakujem veľmi pekne za tento úvod. No a dovolte mi prejsť k právnym otázkam. Videli sme v číslach môjho kolegu, že verejná, verejná služba alebo verejnoprávne médiá sú aktívne online, takže ja sa budem sústrediť na tri hlavné otázky, totiž prečo, prečo o tom hovoríme, ako, ako verejnoprospešné médiá, eh, teda verejnoprávne médiá eh, sa vyvíjajú v online priestore a odkiaľ pochádzajú tie financie. No a takže prečo je dôležité hovoriť o tejto téme, to by sa mali pýtať právnici, potom čo sme si vypočuli ekonomické údaje. Predtým to bolo jednoduché, bolo to jednoduché, pretože sme vedeli, že eh, problém nedostatok frekvencií kľúčových hráčov a vláda eh, sa rozhodla, že by bolo efektívnejšie, korektnejšie, transparentnejšie a pluralistickejšie nechať na verejnosti a na štáte poskytovanie eh, vysielacích služieb. No a možno to bolo eh, financované z verejného rozpočtu niekedy. Služby boli štátne, no a potom a postupne pomaly sa povzerali na trhu, ktorý si medzi tým podmanili súkromné, súkromné, televízie, súkromné televízie. No a potom sa objavili problémy, pretože sa peniaze využívajú na podobné služby. No, ďalšia otázka je, či sú verejno právnej televízii stále platné a ich snahy no, v 21. storočí. Takže myslím, že určite musím vám to pripomínať, hovorí o tom Rada Európy, o súdy to hovoria tak národné ako Súdny dvor EÚ, Súd pre ľudské práva, Európska komisia, každý to hovorí, takže možno to musí byť pravda. Preto, prečo je to také dôležité? Dôvody no, sú v podstate také, že, o ktorom hovorí väčšina literatúry. A tiež internet spôsobuje fragmentáciu e, cieľových skupín, a zdrojov a obsahov, takže treba e, zachovať diverzitu a aj to, aby tie, tí znevýhodnenejší nevýhodnejšie skupiny obyvateľstva mali prístup k obsahom, no a súkromné televízie do tohto nechcú investovať a nemusia to ani robiť, oni majú vlastný program, vlastnú agendu a hlavným záujmom je hm, príjem. A toto nie je hlavný záujem verejnoprávnych televízií, pretože tie musia zaistiť, aby demokratické vzdelávacie a demokratické uh, výchovné hodnoty boli eh, šírené. No a že áno, odpoveď na túto otázku je, že či tieto dôvody sú stále platné, tak ja by som v každom prípade odpovedala áno. No a čo sa deje online? Online, to je otázka dneška. Predtým to tak nebolo. Tradične to, bolo len nový, to boli nové médiá, svet bol segmentovaný, bola lineárna televízia, a potom existovalo rozhlasové vysielanie, tlač, Ehm, teda všetkých rôznych aktérov. Ale momentálne viaceré služby sú dostupné na jednom zariadení, nielen, že sú dostupné, ale ľudia očakávajú, že budú dostupné všade, kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení. A rovnako opačne funguje, že na rovnakom zariadení máme prístup k lepším službám. No a tu e, možný konflikt medzi verejnoprávnymi službami a komerčnými službami sa preukazuje oveľa jednoznačnejšie. Takže otázka je, aká, aké mali byť právomoci verejno prospešných televízií, aké sú ich povinnosti. Takže definícia toho, čo by mali verejnoprávne televízie robiť online, to je opatrenie členských štátov EÚ, hovorím členských štátov EÚ, pretože toto je oblasť, ktorej neexistuje harmonizácia, je to téma, ktorú nerieši žiadna špecifická e, smernica, samozrejme existuje smernica o vizuálnych službách, ktorá je, e, ktorá je neutrálna, ale je to len softlo, ktoré sa zaoberá týmito otázkami a to z veľmi špecifického e, uhla. No a ďalej to oznámenie z komisie z roku 2009, no a odvtedy Samozrejme, viacero služieb sa rozvinulo e, na internete. Viacerí, mm, jediná krajina, ktorá skutočne hovorí o internete a ktorá toto slovo e, spomína e, v mm, rozsahu spôsobnosti logicko Norsko, pár ďalších. Niektorí hovoria o internetových stránkach, niektorí o online službách, ďalej sú komplikovanejšie definície ako nové kanály, nové technológie, nové distribučné technológie, nové mediálne technológie, mnoho technických platform je skutočne veľa termínov, ale oni majú spoločné to, že riešia to, čo sa deje online, takže ako túto funkciu vykonávať, a to nie je nikde definované. Je na členských štátoch, by definovali, kde to musia byť, ktoré služby, sú to nejaké naše služby ako nejaké textové služby alebo archívne. No a alebo či je to funkcia kultúrneho dedičstva, pretože verejnoprávne médiá majú také dedičstvo či čias, keď mali monopol a majú povinnosť sprístupniť svoje obsahy všetkým. Takže by som povedala, že táto otázka má odpoveď, ako e, nie spoločné pravidlá všetky členské štáty to robia tak, ako e, si želajú. A komisia len overuje, či sú tam nejaké jasné chyby a nedostatky. Tretia otázka je, kde, odkiaľ pochádzajú tie peniaze. Tu sú nejaké špecifické indikácie. Všetky členské štáty rozhodujú rátane e, podľa svojich preferencií. Niektoré e, sú, boli to financované, e, zmiešané financovanie majú a modely financovania sú skutočne rozličné. No a od roku 2009 je niečo nové a je to test jednej hodnoty. Zaoberá sa to online službami, takže treba preukázať, a hovorí sa o novej dôležitej službe, samozrejme, čo je nové, čo je dôležité, no, to je, sa niekedy určuje ťažko, ale je to na členských štátoch. Členské štáty vykonávajú tú funkciu. Je to komplikované, hovorili sme o tom v štúdii. E, pri vstupe do miestnosti je modrá publikácia a je to správa, ktorú sme práve zverejnili. A dnes sa, sa objaví aj online, takže privilegium, že sa môžete ako prvý pozrieť na túto správu. Dúfam, že vás bude zaujímať. A my sa zaoberáme tým, čo sa stalo za ostatných 6 rokov. Len polovica členských štátov e, to vykonala, zrealizovala. A možno niektoré členské štáty sa rozhodli, že nie je dôležité ísť online. To je legitímna voľba. A možno služby, e, ktoré, tu nie sú nové, ale je to v podstate veľmi náročný test. Členské štáty, ktoré vykonali tento test. Takú ďalšiu cestu treba určiť, aká je hodnota e, pre demokratický rozvoj spoločnosti, služieb, ktoré verejno e, právne televízie dávajú online. To je prvá vec, ktorú treba overiť, či prinášajú nejakú verejnú pridanú hodnotu ďalej zhodnotiť dopady na trh, a to teda, aké má to dopady na hospodárskú súťaž a cezhraničný obchod. No a ak táto druhá časť dá negatívnu odpoveď a je pravdepodobné, že to bude negatívne, pretože treba si uvedomiť, že sa musíme riadiť pravidlami štátnej pomoci a tam, kde je štátna pomoc, má to dopady na trh a to verí ešte tretím krokom a totiž nastaviť rovnováhu medzi negatívnymi efektami eh, na trh a pozitívnymi účinkami eh, na verejnú hodnotu eh, pri zaistení toho, že verejnoprávne médiá môžu poskytovať služby online. Je to skutočne veľmi komplikované, veľmi nákladné. Prípad Veľejnej Británie, každý test stál pol milióna eur. Oni používajú odborné poradenstvo, ich modely sú veľmi, veľmi odlišné a, takže je to zaujímavý obrázok a, a veľmi veľa modelov. Ale pomaly mi vypršal čas, takže rád, rada teraz odpoviem vaše otázky a dúfam, že si za záujem prečítate túto správu. Ano, ďakujem pekne, pani Kapelo. No a dostali sme, alebo vy ste dostali k dispozícii túto novú publikáciu. Pochopili sme, že vlastne vyšla dnes. Takže e, tá správa štúdia, ktorá bola nedávno dokončená a je to o činnosti verejnoprávnych médií. Na internete je to veľmi zaujímavý príspevok a je to tiež veľmi vyčerpávajúca komplexná štúdia na túto tému a určite sa týka aj nášho výboru. My samozrejme alebo neskôr budeme hovoriť o digitálnom jednotnom trhu, takže budeme hovoriť tiež o revízii smernice. Takže v tej perspektíve je táto téma, všetko spadá do tejto témy, digitálny trh, sa týka nášho výboru. No a slovo dostanú teraz kolegovia, ktorí požiadali o slovo a začneme hmm, pán podpredseda, potom kamera a ďalší. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, nasadte si sluchadla. Ďakujem pekne. Rád by som položil jednu otázku. Totiž, čo sa týka tejto témy, že stojí tá istá forma technologického kanibalizmu a to z technologického hľadiska znamená, že kino požiera televízia, televíziu eh, niečí internet a tak ďalej. Takže eh, na médiá žiera internet. Takže táto technologická rýchlosť eh, spoja za tento jav a ja by som chcela chcel upozorniť na situáciu v našej krajine. Je to veľmi ja, v Rumunsku máme veľmi živý, živú audiovizuálnu oblasť Máme obrovskú verejnoprávnu televíziu, ktorá má veľmi dlhú tradíciu, avšak zlyháva. Verejné financovanie, miešanú, miešanú vlastníckú štruktúru a príjmy aj z reklamy. Avšak bankrotuje. Rád, rád by som sa spýtal, Európske audiovizuálna observatória, či túto situáciu poznáte a mohli by ste Rumunsku niečo poradiť. Existuje nejaký audit, ktorý by mohol byť vykonaný. To by možno e, pomohlo. Ďakujem pekne. Takže teraz e, pár otázok a potom bude priestor na reakcie. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem veľmi pekne za vaše slova, ktoré nám všetkým jasne ukázali, aká nerozdielná je situácia v jednotlivých členských štátoch a že máme isté pravidlá v, v Európskej únii, audiovizuálna smernica, znamenie komisie, ale v členských štátoch sa to rieši rozdielne a základná otázka, ktorá je nadradená trochu všetkým ostatným hlavne, keď zohľadníme, že zaoberáme konvergentnosťou médií a rozlišovanie medzi lineárnou a nelineárnou nelineárnymi službami už vôbec nezodpovedá v dnešnej dobe. Poukázalo sa už viackrát na to, že samozrejme verejnoprávne e, vysielanie v oblasti online má svoje odôvodnenie a ja hovorím z Nemecka v Nemecku to je situácia. Prevzali sme vysielací systém od Britov a myslím stále, že to je veľmi dobrý systém, pretože verejnoprávny verejnoprávne vysielanie musí plniť veľmi konkrétnu úlohu, ktorá nie je e, previezená s nejakou technológiou, ale má informovať, zabávať divákov a poslucháčov a, a, a rovnako a, zodpovedať a, a plniť nejakú historickú kultúrnu a, funkciu. Takže táto špecifická úloha verejnoprávneho vysielania v online ére nie je zastarala. A my sme poukazovali na test public value. A ja som e, v rade VDR a viem veľmi dobre, aké komplikované a náročné, aký ťažké náročný e, tento test je. A mám dojem, že z toho profitujú len veľké mediálne agentúry. Tieto, tento trojstupňový test ktorý musíme v Nemecku vykonávať. Skutočne na tom vyžijú, no a ja neviem, či tento test v tejto forme ešte zodpovedá dobe. by value testu. Pretože ak myslíme, že existuje nejaká e, verejno na funkcia e, z ohľadu na to, kde e, sa to prenáša či na klasické televízii, cez káblovú televíziu alebo satelitom, alebo cez internet. Treba skutočne eh, klásť otázku, či takýto test pre online vysielanie je skutočne ešte to, čo v dnešnej dobe ešte potrebujeme. To je jedna otázka. Gerne Ihre Einschätzung Die an... Kde by som chcela počuť, teda, čo si o tom myslíte. A druhá otázka, ktorá tu vzniká, je to je skôr taká otázka hospodárskej súťaže aj práva. Stále viac a viac okolo seba vidíme eh, video on demand platformy, čiže video na, na požiadanie. A vidíme, že sa snažia získať priestor aj v Európe, v Nemecku. Netflix je jeden z nich pred dvomi, tromi rokmi sme v Nemecku sa zaoberali týmto, riešili sme to, či už v popravnej stránke alebo v súkromnej sfére, že či by tieto platformy demand on mali byť zakázané z hľadiska protimonopolného práva a súkromne sa dali dokopy rozhlasové stanice a chceli ponúkať takúto platformu. Aj to je zakázané z dôvodov protimonopolného charakteru. A preto mám otázku na vás z hľadiska tohto súťažného práva a to, že zahraniční poskytovateľia tu môžu takto šafáriť, či dochádza alebo nedochádza k skresleniu hospodárskej súťaže z hľadiska európskych poskytovateľov, keď máme takéto veľké protimonopolné kritéria, ktoré používame a musíme používať, ale pritom nemáme žiadnu úpravu celopského charakteru pre zahraničných poskytovateľov. A tretia otázka, ktorú mám, to sme už povedali, že máme osobitný systém aj vo Veľkej Británii, verejný no, právny rozhlas sa zažíva, poznáme a máme to aj diskusiu s kolegami v parlamente a stále počujeme, a dochádza tu aj k zámene medzi rozhlasom a verejnoprávnou televíziou. Máte nejaké štúdie na túto tému? Ako e, vyzerá situácia vo verejnoprávnych televíziách? Aký veľký je vplyv vlád, politikov na rôzne verejnoprávne stanice? a ako fungujú systémy verejnej kontroly verejnoprávnych vysielateľov. Pretože v Európe to môže veľmi rôzne fungovať a ak áno, tak fungujú skutočne. Teraz dávam slovo kolegyni Ferajen. Ďakujem veľmi pekne. Je veľmi dôležité, že intenzívne spolupracujeme s observatóriom, pretože my sa tu vo výbore snažíme podporovať rozmanitosť médií, rozhlasu, televízie a preto je dobre mať aj dobrý systém rozhlasového vysielania. Ako viete, na budúci rok budeme pracovať na novom návrhu smernice o audiovizuálnych službách a pre mňa by bolo zaujímavé od vás počuť, ako vyzerá konvergencia médií a aký vplyv to má dopad na verejnoprávny rozhlas. Ako vyzerá verejnoprávny rozhlas v tomto priestore a ako E, vyzerá konkrétna situácia verejnoprávneho rozhlasu v členských štátoch, dochádza k nejakým novým investíciám, aby mohli do, zdržať krok s technologickým rozvojom a tými novými javmi, ktoré tu e, spomíname. Takže aké majú technické možnosti prispôsobovať sa? A preto si myslím, že je dôležité, aby sme taký review, kontrolu, prehľad, revíziu dostali čo najskôr pretože si myslím, že možno rozhlas nesleduje technologický rozvoj. Hospodársky Ke otázky súvisia s reklamou, hovorili ste o rôznych štruktúrach vo verejnoprávnom rozhlase a o tom, že niekedy to je PPP a že sa sfinancujú napríklad aj z reklamy. Máte napríklad informácie o tom, aký vplyv má taká, tento jav aj na obsah, alebo či pri nových konvergentných e, médiách dochádza aj k zmenám v obsahu, je tá rozmanitosť takáto, alebo koľko skutočného rešeršovania sa naozaj deje. Takže keď je obsah a rozmanitosť médií, Zaoberáte sa aj týmito aspektmi a súvisí to samozrejme aj s tým súťažným právom, pretože verejnoprávne subjekty zohrávajú tu na veľmi dôležitú úlohu a ako vyzerá redakčná práca. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo Julie Ward. Ďakujem za túto prezentáciu, ktorá bola veľmi e, ktorá mapovala veľmi zložitú obraz viacvrstvou technickú oblasť. Mám jednoduché otázky. Chcem vedieť, ako vaša práca zohľadňuje potreby detí a mladých ľudí, mladých divákov. Tí sú veľmi často vynechávaní v týchto konzultáciách a oni sú našou budúcnosťou. A nie som si istá, že sa zohľadnili. Ja viem z práce s mladými ľuďmi, že majú veľmi dobré e, názory na obsah, takže asi ich treba zahrnúť. A keď hovoríme o diverzite, tak v mojej vlastnej krajine máme situáciu, kde staršia žena vysielateľka pomaly odišla do dôchodku v dôsledku BBC, ktorí ju považovali za veľmi starú pre televíziu, pričom oveľa starší mužskí kolegovia pokračovali v práci. A táto žena e, sa nedala a myslím si, že to je tiež jeden príbeh, o ktorom tu treba hovoriť. Vizibilita, koho vidíme? Vidíme vždy seba samých, keď sa pozeráme na obrazovku. A tento konkrétny prípad, aj keď vyhrala, tak ja nevidím takúto rozmanitosť v takom rozsahu, ako by som si želala. A co s tým môžete urobiť? Ďakujem, Julie. A teraz dávam slovo kolegyni Soudrovej. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za túto štúdiu a chcela by som povedať, že považujem verejnoprávne médiá za ne nepostradateľné, za nenáhraditeľné pre rozvoj demokracie a slobodnej spoločnosti. Takto vnímam túto štúdiu a aká je perspektíva? Vidíme, že verejnoprávne médiá musia sledovať technologický vývoj, pokrok aj online vysielanie. A je to otázka peňazí. Vy tu jasne ukazujete na to, že médiá, ktoré majú vyššie príjmy, majú vyššiu sledovanosť. Jedinou výnimkou je azda Polsko. Podľa tejto vašej štúdie má Polsko osmu najvyššiu sledovanosť a tretí najmenší rozpočet. To je možno výnimka. Neviem, ako to robíte v Polsku, že máte takúto vysokú e, sledovanosť pri nízkych príjmoch, ale tú kvalitu a technologický rozvoj musíme požadovať. Julia Ward sa pýta, ako to robiť. Musíme používať nosiče, ktoré, využíva, ktoré sú využívané mladými ľuďmi a tie nesedia dnes pred televíziou a nepočúvajú rádio. Takže je to otázka peňazí, ale nie len peňazí vy sledujete túto sledovanosť ako jeden zo základných ukazovateľov a ďalšou možnosťou je naplňovanie verejnoprávnej služby a to ma veľmi zaujíma. Chcem sa spýtať, predpokladám, že preberáte výsledky testov, ktoré sú uskutočňované v členských štátoch Nemala som možnosť sa na to podrobnejšie pozrieť a chcem sa spýtať, či niekde neexistuje zoznam alebo prehľad týchto výsledkov. Chcela by som vedieť, či takýto test robila Česká republika. Nemám o tom prehľad, to je prvá otázka. Takže sa chcem spýtať, či preberáte tieto výsledky sledovateľnosti pre túto public value test. A druhá otázka, Ja som zabudla na moju poslednú otázku, ale prepačte, zabudla som na ňu nejako. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dávam kolegyni Trupol slovo. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Spomínali ste štyri krajiny, ktoré majú jasnú chápanie toho, ako vyzerá verejná služba na internete. Iní to nemajú. Takže aké sú dôvody? Ja chcem sa spýtať, či očakávate ich zmenu, pretože je tu veľká potreba, aby sme pochopili, aký tu má byť ten rozsah. To je moja prvá otázka. A druhá otázka? Smernica o audiovizuálnych službách sa bude revidovať, takže ja sa chcem spýtať, máme debatu a mali by sme sa spýtať, či má byť rozdiel medzi takýmito službami ako jednolinárnymi službami, alebo či sa to má zrušiť. A chcela by som počuť aj tu váš názor. Takže kolegovia, ak dovolíte, ukončíme toto kolo otázok. Ďakujem aj tým prezentáciám, aj tým, ktorí prišli do Bruselu, aby tu vystúpili. A teraz zameranie diskusie je na je veľmi koncentrované na internet, ale tu je ešte ďalší problém a ten sa týka tých tradičných médií, ani prostriedkov televízie a podobne a kanálov, televíznych kanálov. 10% ide na výrobu, na nezávislú produkciu. Napríklad zoberme si Taliansko Na konci roku 2017 sme mali určitú derogáciu, ktorá e, sa týkala Európskej smernice na produkciu a došlo k zmene vo produkcii a určití menší producenti, výrobcovia nemohli využiť tieto výhody, ktoré napríklad konkrétne mal Disney v tomto konkrétnom prípade. A Takže ja sa chcem spýtať práve na toto, na týchto e, e, vytlačanie malých producentov. Ďakujem kolegom za všetky tieto otázky. E, takže čo je veľmi dôležité, sú veľmi, je tá rozmanitosť, ktorá existuje na rôznych úrovniach viem piesem. Takže musíme sa pozrieť na tieto rôzne výzvy, ktoré tu sú. A čo je veľmi dôležité, je ten duálny systém, tá súkromno-verejná dimenzia v takomto vysielaní a samozrejme tie ďalšie rôzne výzvy. Musíme skúmať rôzne aspekty, ten regulačný rámec, ktorý tu existuje, ako aj rôzne záruky ako aj možnosti, ktoré sú na webe v súvislosti s týmto celým rámcom, aj v súvislosti so súťažou. Takže to, čo my chceme mať, je v podstate rovnaké podmienky, pretože všetci operátori, prevádzkovateľia, bez ohľadu na to, aký, akého charakteru sú, sú Máme tu totiž celý rozsah rôznych funkcií, ktoré sú spájajú strihači, produkcia a podobne. To sú všetko tí aktéry, ktorí by mali mať rovnaké podmienky. Aká regulácia existuje, aké povinnosti existujú v týchto rôznych e, oblastiach pokiaľ ide o reakcie na tieto rôzne otázky, široký rad otázok, ktorý tu zaznel, tak možno neviem, to by chcel začať odpovedať, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto otázky, ktoré by nás mohli tu nadržať celý deň. To, čo ja môžem urobiť, je pokúsiť sa e, troška znížiť vaše očakávania, čo ma mrzí, ako vidíte, nás je len 19 ľudí a veľa informácií, ktoré by ste chceli mať, súvisia so sociálnymi štúdiami a nemáme proste nikoho takého, kto by sa tým zaoberal. A potom je tu ešte jedna veľká výhrada. Vy nás žiadate vyjadriť sa, ale my nemáme názor. To musíte akceptovať my nikdy nemôžeme ísť tak ďaleko, že by sme povedali, že má sa to urobiť takto alebo onak, že toto je dobrý model alebo zlý model. Nie, vy si musíte urobiť e, e, záver sami. To nie je naša úloha. I keď ja chápem, že máte tieto otázky, ale to, čo robíme, a tým sa dostávam tej otázke Rumunska. Áno, podávame správy, áno, E, situácia v Rumunsku bola zobrazená v našom v e, našich novinách a my hovoríme svetu, čo sa deje. Takže ak sledujú naše publikácie, poznajú tieto zmeny. To je naša úloha. Ale keď ide o poradenstvo, čo by ste mali možno urobiť, tak tu sú dve možnosti musíte sa pozrieť na to, čo robia ostatné krajiny, alebo môžete s našim kolegom v médiách a uvidíte, že ako to vyzerá. Ale ako som povedala, my podávame správy a hovoríme o tom a hovoríme o tej situácii aj inde, nielen, e, takže ako som povedala, reagujeme. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala toho, ako vyzerajú tie value tests, tu mi ukazujú, že napríklad Nemecko má výsledok 45 testov, ktoré stáli 220 e, tisíc eur. Zdá sa, že to ide v smere vašich pozorovaní, ale závery sú znovu vaše. Takže e, trvá, je to aj otázka e, dĺžky toho konania teda všetko je tam. Trvá to 11 mesiacov v priemere a to je naozaj brzdiace. Keď chcete totiž zriadiť biznis, keď máte takéto dlhé konanie, tak to je fakt veľa, 11 mesiacov skôr, než vôbec môžete začať. Potom otázka európskej regulácie, alebo ako sa brzdí vývoj európskych služieb, na, alebo teda ako im to ubližuje, pretože zahraničné krajiny tu nie sú zahrnuté a preto nepoužívajú alebo neposu, nepo, nesledujú tie isté pravidlá. Áno, je to slabé miesto, ak máte vlastné európske nariadenia, ktoré inde neplatia. Ďalší aspekt je, že máte európsku legislatívu, ktorá nie je až tak harmonizovaná a dá sa tu tiež v Európe chodiť a hľadať si veci. Takže a môžete ukázať tú veľmi ľahko krajinu s tými najnižšími normami. A, takže toto vidíme, ako to vyzerá. Moji kolegovia vám možno povedia viac informácií e, k tomu, čo majú. Oveľa ťažšie je štátne e, vysielanie, verejnoprávne vysielanie, do akej miery tam naozaj štát zasahuje. Vieme dozornú radu v CDF alebo ten hlavný intendant, ktorému nebol obnovený kontrakt, o tom vždy informujeme. Znovu nájdete tieto informácie, ale závery tu my nerobíme. Čo ešte? Konvergencia médií, Samozrejme, existujú určité oblasti, kde niekedy verejnoprávni e, e, vysielatelia boli použití na to, aby boli v predvoji, napríklad v oblasti digitálnej televízie. Ak však chceme zmeniť trh, treba vidieť, že v online svete, a teraz sa vraciame k nákladom, k dĺžke času a podobne, je veľmi ťažké E, držať krok s novými technológiami. Vrátim sa ešte k reklamám, do akej miery to malo dopad na obsah. Možno to nie je presne téma pre observatórium, aby sme to monitorovali, je to príliš spletité, príliš podrobné, detailné, ja neviem, či to môžeme e, zvládnuť, takúto detailnú vec. Ale je tu pojem vydavateľovej zodpovednosti. Takisto to je v smernici o médiách, mediálnych službách eh, popísané. Môžeme vám možno poskytnúť metodiku a pomoc takéhoto typu, ale čo sa týka detálnej aplikácie, to je ťažké. Potreby detí. Maja vám povie o nedávnej štúdii, ktorá sa nedávno publikovala o ochrane maloletých. Užitočná štúdia. Nezabúdame na to, ale máme na to aj poradný výbor ktorý istým spôsobom smeruje našu činnosť, je dosť ťažké osloviť spotrebiteľa, spotrebiteľské skupiny, ktoré sa chcú aktívne zapájať do našej práce. To sa pokúšame urobiť, ale deti sme tam ešte nezapojili. A napokon, aké otázky tam ešte boli? Výsledky testov o verejnoprávnej hodnote. Na to tiež odpovie Mária, do akej miery a aké ďalšie ešte otázky boli štvrté krajiny a nezávislá produkcia, takisto odpovie Mária. Toľko z mojej strany. Ďakujem za slovo. Maja Kapelo. Pokúsim sa zapracovať aj moje poznatky do toho, čo tu už odznelo od Susan Nikolčev online. Nebolo žiadne vyhodnotenie, žiadna definícia, ktorá by bola zlá. Ide tu len o pozorovanie, o obraz toho, aký je stav legislatívy. A samozrejme je možné prísť k záveru, že čím odlišnejšie sú definície jedna od druhej, tým ťažšie je porovnať údaje. My by sme však chceli porovnateľné údaje, na tom nám záleží, údaje, z ktorých by sa dali vyvodiť závery, takže ich aplikujeme na podobné modely. Ak sa však stretneme s 23 rozličnými situáciami, nemáme žiaden model, ale ak aspoň v 4-5 prípadoch sú výsledky podobné, napríklad Belgicko, Taliansko, e, Norsko, tam sme použili aj internetové súvislosti, s ktorými je každý oboznámený a tak sa dal vytvoriť aj určitý model, pretože sa veci opakovali. E, boli tu otázky na deti, to mi poskytne úžasnú príležitosť spomenúť ďalšiu správu o deťoch v médiách. Nie je to len o verejnoprospešných službách, ale je to zamerané na deti a na to, čo sa deje s rozličnými prístrojčekmi a prístrojmi, ktoré používajú, či sú tam nejaké nástroje ochrany, či existujú nejaké regulačné rámce, nejaké medzníky, nejaké právne normy obmedzenia pre deti. Členské štáty môžu vo svojom e, rozsahu pôsobnosti takisto konať v tejto veci. Sú to iba všeobecné pravidlá, ktoré sú aplikované na každého e, vysielateľa. But then the definitions it's always about definition. It's up to the member state. So what is harm? Čo to je riziko? Čo to je poškodenie dieťaťa? To je vždy ťažké sa dohodnúť, čo je vhodné, nevhodné. To treba vždy zadefinovať a častokrát to závisí od národnej kultúry, národných tradícií. Takže pravdepodobne je dobré, že smernica to vyňala zo svojho rozsahu pôsobnosti pretože tí, ktorí porovnávame modely, by sme mali ešte stiaženejšiu prácu, ale tí z vás, ktorých to zaujíma, si prečítate isté okolnosti s týmto súvisiace v našej e, správe. Um, Ďalšia správa, ktorú sme publikovali na stránke komisie. Zhromaždili sme audiovizuálny trh, čo sa týka potrieb e, na požiadanie on demand, ako vyzerá, invest, ako vyzerá investície, ako vyzerá programovanie v tejto oblasti v Európe. Je tam jasný prehľad tejto správe. Ak prišlo k porušeniu smernice alebo nie, to našťastie nemusíme posudzovať my. Takže naozaj vám nemôžem povedať, či to je správny spôsob realizácia smernice v praxi alebo nie, ale dostanete aspoň prehľad v tejto správe, aký je stav tejto právnej normy pri uplatňovaní v praxi, ale napríklad formálne upozornenie Talianska a podobné veci e, sa nekonali. Čo sa týka peňazí a rozličných druhov publika, neviem, e, na ktorú časť správy mierila táto otázka, ale opäť možno povedať, že cieľom správy nie je vyhodnotiť to, čo je, alebo hodnotiť to, čo je dobre. Samozrejme, že peniaze sú nevyhnutnou súčasťou takejto eh, hádanky. Nedá sa vytvoriť dobrý obsah, keď nemáte peniaze. Samozrejme, že veľa peniazy sa nerovná dobrý obsah, taká rovnica neplatí, ale fakt, že máte veľa ľudí, ktorí eh, pozerajú ten istý obsah, tiež neznamená, že to je kvalitný obsah, je to možno len módne, pozerať práve tento obsah práve teraz. Takže čísla naozaj treba opatrne posudzovať, ale Žil vám povie o tom viac. Dôležité je, aby boli čísla porovnateľné, inak by bolo problematické vyvodiť závery. Ďalšia otázka, zložitá otázka o konvergenciách, platformách a konkurencii. To je niečo, čo si myslím, že tiež radšej prenechám Jillovi, ktorý na to asi odpovie e, z hľadiska ekonomickej. Z právneho hľadiska by sme mohli len sa vyjadriť k právnom rámci, ale čo sa týka záverov, to nie je práca pre observatórium, aspoň nie pre to oddelenie, v ktorom pracujem ja. Ponechám to na Gila. Toľko z mojej strany. Ďakujem vás, vám. Pán Fonten, má slovo, nech sa páči. Iba k dvom konkrétnym veciam by som sa vyjadril, ktoré tu boli spomenuté o vzťahu medzi vysielateľom a nedávislým producentom. Myslím si, že mapovanie pravidiel vysiela, pre vysielateľov na toto máme isté čísla zhromaždené na úroveň financovania produkcie. Financovanie pôvodnej produkcie je pravdepodobne vyššie než e, zdieľanie toho istého obsahu podobného. Takže modely sú iné ako v lineárnej televízii. Vytvoriť originálnu produkciu, produkciu to si vyžaduje motiváciu, takže kľúčová vec je tu vyšší podiel financovania produkcie než financovania audiotrhu. A ďalšia vec, konkurencia medzi európskymi platformami a službami. Opäť, ako už povedala Susan, nechceme radiť Európanov mm, v tejto veci. Stačí možno poznamenať, že prichádzajú na trh noví hráči, rozvíjajú nové služby video on demand typu a vytvárajú trh pre seba. Pretože virtuálne takýto trh predtým neexistoval. Samozrejme, že je potreba e, dostať pod kontrolu právnymi, právnymi normami aj takéto záležitosti, ale väčšinou tí, čo sú sídlom v USA, vytvárajú nový trh a nové outlety pre producentov. Toľko z mojej strany. Ďakujeme. Veľmi, veľmi zaujímavé prednášky a reakcie. Samozrejme by sme mohli ísť ešte do väčšej hĺbky, ale kým dostane slovo Lohena Bualonso z DG Connect z komisie, by som rada vyzvala na diskusiu o neutralite. S tým súvisí mnoho otázok s neutralitou, ktoré prichádzajú z rozličných členských štátov EÚ. Ochrana základných práv nepochybne. Televízia musí rešpektovať práva, práva menšín, práva žien. Musí chrániť ľudí pred tým, že by sa znievali výroky o rasizme, xenofóbii, Máme tu veľa dôležitých volieb, musíme si zvoliť. A na tomto pozadí dávam slovo pani Vualonco. Vítajte u nás. Tešíme sa na to, čo nám poviete a chcem povedať i to, že vás vítame za Výber pre kultúru a za ďalšie agentúry, ktoré sa zaoberajú touto tematikou. Samozrejme, aj observatórium jednou takou agentúrou, ako sa pripravuje smernica, to nás naozaj skutočne zaujíma. E, má to vysokú dôležitosť, preto by sme si to radi od vás vypočuli za komisiu. Čo k tomu môžete povedať? Aj o projekte Malvize. Ďakujem. Ďakujem, Zuzan, kolegovia. Za komisiu by som chcela poďakovať veľmi pekne observatóriu za štúdiu. Máme úzky vzťah s observatóriom. Spolupracujeme s nimi, najmä moja, môj útvar. Poskytujú nám podporu, údaje. A je to prípad najmä v kontexte REFIT, v kontexte audiovizuálnej smernice, kde naozaj nás zásobujú dátami a podporou. A ak by štúdia nebola jednou z tých, ktorú, ktorú by sme si boli objednali, aj tak e, je dôležitá a myslím si, že nám pomôže, že to je mimoriadne dôležitý výskum. Čo sa týka vysielateľov vo verejnoprávnych službách, ako som spomenula, v tejto oblasti sa veľa vecí riadi subsidiaritou a amsterdamským protokolom a preto komisia má obmedzený rozsah pôsobnosti, iba kontrolu možno, ale veľmi často sa z komisie zaznelo, a nedávno pán komisár Oettinger v Mníchove to povedal, že naozaj oceňujeme veľmi duálny systém tým, že na trhu máme aj komerčných vysielateľov, aj verejnoprávnych vysielateľov. Je to jedinečné pre Európu a táto rovnováha je zaujímavá a veľmi zdravá pre pluralizmus médií. Pán komisár Oettinger povedal aj to, že digitálna éra znamená viac publika, viac obrazoviek a väčšiu šancu pre verejnoprávnych vysielateľov, ktorí môžu vysielať pre verejné dobro, pre verejný prospech. Takže sa to dá vnímať aj ako príležitosť. A ako tu už odznelo, keď je toľko rôzneho obsahu, za ktorý je každý zodpovedný do určitej miery, verejnoprávni vysielatelia sú s poľahlivým zdrojom a majú tú úlohu, majú aj príležitosť. Je pravdou, že smernica o audiovizuálnych médiách je neutrálna, zaoberá sa aj hodnotami aj ochranou maloletých a nenavistnými prejavmi a ide tu o sfér, kde sa bude vysielať aj vo verejnoprávnej sfére, aj v komerčnej e, sfére a podnikateľskej sfére, takisto verejno e, právne iné aktivity budú mať dopad na tieto záležitosti. Bude tu aj verejné pripomienkovanie, bude tu otázka tvorby smernice o audiovizuálnych službách, ako sa dá zadefinovať obsah vo, vo verejnom záujme. To takisto vo verejných konzultáciách odznie a tieto rozpravy budú súčasťou e, všet, fázy posúdenia tohto projektu. Ďakujeme. Ďakujeme pekne za prezentáciu, za to, že ste prišli medzi nás. Spoliehame sa na vašu podporu Eh, prácu, ktorú tu odvádzame v parlamente. Eh, pre nás je to dôležitý nástroj pre našu prácu. Ďakujem. Pán Vlak. Thank you. Eh, colleghi, allora, noi continuiamo. Dámy a páni, budeme pokračovať v našom zasadnutí. Máme tu ďalšiu dôležitú prezentáciu. Prvá prezentácia Petra Kamer... Katunico Digitale e... Kamervert pripravuje názor alebo postoj k právnej norme o digitálnom jednotnom trhu stanovisko pripravuje a 30. E, septembra je lehota pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov. 12. novembra sa bude hlasovať vo výbore Kult a Ekon a ITRE budú hlasovať 10. Chcela by som vám pripomenúť kľúčové veci k tejto téme. Ako viete, v maji 2015 komisia publikovala stanovisko o digitálnej Európe. Táto stratégia sa sústredila na tri základné aspekty. Zabezpečenie lepšieho prístupu pre spotrebiteľov aj firmy k online službám a vytvorenie lepšie siete pre digitálne služby a maximalizovanie rastového potenciálu európskeho digitálneho hospodárstva. Bude tu strategická správa o právnej norme k vnútroeurópskemu trhu. Konferencia predsedov sa rozhodlo, že priemys, výbor pre priemysel a výbor pre vnútorný trh budú zodpovedať za túto tematiku podľa pravidla 25 a výbor pre kultúru a spolu s výborom pre právne otázky a občianske slobody budú e, pridružené e, podľa pravidla 54. Viete, že sme veľmi bojovali za toto pridelenie tematiky a výsledky boli celkom dobré. Čo sa týka rozdelenia právomoci všetkých týchto výborov zapojených do tejto práce, e, viedlo to k dohode, že pridružené výbory podľa bývalého pravidla 54 prednesú také príspevky, ktoré odrážajú ich právomoci a v, take, v takom aj pomere. Keď sme presku, ideme skúmať túto správu, apelujem na vás, aby ste predkladali pozmeňujúce návrhy iba k tomu, tej časti textu, ku ktorej je príslušný výbor pre kultúru. To iba zvýši našu dôveryhodnosť a uľahčí to prijatie pozmeňujúcich návrhov. Sekretariat vás, vám pošle konkrétne informácie o pravomociach výboru pre kultúru a ja by som vám rada povedala, že naše exkluzívne právomoci sa budú zameriavať na časť 3,2. Je to rámec pre médiá v 21. storočí a smernica pre audiovizuálne služby. Podelíme si právomoci k 3.1.2, to je expertíza alebo erudícia v oblasti digitálnych zručností a spôsobilostí. E, pôjde tu také záležitosti ako Európsky školský systém, celoživotné vzdelávanie a aspekty k e, informačnej spoločnosti. Nebolo vôbec ľahké to dosiahnuť. Ďakujem sekretariatu za podporu a takisto zdieľame právomoci k ďalším aspektom, konkrétne oddiel 2.1, lepší prístup k digitálnemu obsahu a moderný rámec pre európske intelektuálne vlastníctvo, právo duševného vlastníctva. Dospeli sme ku kompromisu vo forme tohto balíčka a podľa pravidla 53+, plus vydáme takéto stanovisko v rámci kompetencií kultúrneho výboru pre kultúru k platformám online na internete, k šíreniu obsahu 3.1.2 odseku alebo okruhu. Informácie podrobne dostanete písomne neskôr, ale takto z tohoto by mali vychádzať naše diskusie s inými výbormi, pretože výbor pre kultúru, to by sme mali zabezpečiť, aby jeho e, zástoj bol uznaný. Je mi ľúto, že tak dlho hovorím, Chcem, vám len, chcem vás len informovať. Petra. Ďakujem pekne. Silvia, aj za tvoju prácu na konferencii predsedov výborov. Bolo to skutočne tvrdý oriešok. No a zistujem opäť rýchlo, že digitálny svet, čo sa týka kompetencií výborov, Nastavia pred štruktúrálne takmer nevyriešiteľné úlohy. No, máme systém ex výhradných eh, zdieľaných eh, tretich práv z INCO. To sú výbory, ktoré spoločne vypracovajú správu a ďalej ešte Juri Libe Empl Kult, ktoré majú osobitné kompetencie a ďalej výbore Regi, Econ, Tran a Inta ktoré majú tie zvyčajné pravidlá, takže ja opätovne by som rada požiadala všetkých, ktorí majú eh, v pláne pracovať eh, pozmeňujúce návrhy, aby sa eh, príslušne držali týchto pozmeňujúcich návrhov, pretože všetko ostatné by len predlžilo spor a nedosiahneme nikdy spoločné stanovisko rady, teda parlamentu o tom trhu exkluzívne kompetencie alebo výhradné kompetencie. O tom hovorila Silvia, hlavne v forme audiovizuálnych e, mediálnych služieb, e, teda bod 3.2 digitálnej stratégie. Máme zdieľanú zdieľané kompetencie s výborom EMPL a rovnako zdieľanú kompetenciu s výborom Júri, čo sa týka autorských práv. A máme 53+, plus, to známe, čo sa týka všetkého, čo súvisí s platformami. Takže to je všetko trochu komplikovanejšie. Ja neviem, ako sa nám to podarí zladiť s ostatnými výbormi, ale dôležité je, že v týchto diskusiách v ostatných otázkach mm, sa budeme s touto problematikou stretávať. No a teraz k samotnej problematike. Viete, že na stanovisko, návrh správy nemám veľmi veľký priestor. Mal som 1500 znakov. To som trochu prekročil dokonca ešte. A nedá sa tam vymenovať všetko, čo v rámci týchto rozsiahlých kompetencií je dôležité a myslím, že náš postoj je pomerne jasný a preto bod digitálnych schopností a kompetencií, ktorú som ja uvedla ako jedna, jednu z centrálnych kompetencií, na to chceme zabúdať a tomu ja sama ešte predložím niekoľko podnetov a myšlienok a ja som tiež nepokázala prvýkrát na to, že v Európe potrebujeme lepšia angažovanosť, čo sa týka budovania tvorby takýchto schopností s mladými. Hlavne hovoríme o výchove k mediálnym kompetenciám od začiatku vzdelávacieho systému. No a na vypočutí sme zdôraznili a skonštatovali, že osobitnú pozornosť treba venovať vzdelávaniu vychovávateľov a učiteľov, no a myslím, že aj v práci s mládežou treba klas dôraz a na používanie médií všetkých druhov a ja som presvedčená o tom, že výchova k mediálnej kompetencii je najlepšia ochrana mládeže, ku môžeme zaručiť. No a ku všetkým otázkam, ktoré sa týkajú vizuálnej mediálnej smernice, službách, tak eh, v predchádzajúcom volebnom období sme odvedli dobrú prácu, na ktorú sa dá teraz nadviazať priamo. Eh, bola to správa Sabine Ferhajen o konvergencii v audiovizuálnom mediálnom svete a ďalej moja správa o Connected TV. Eh, dôležitá bude pritom otázka, ako pracujeme audiovizuálne mediálne služby a poskytovanie do budúcnosti rovnako platformy a vyhľadateľnosť obsahov, vtedy tiež, to už bolo dôležité, teraz tu bude mať centrálny význam, od akých podmienok závisí, aby sa nejaký obsah mohol odvalávať na privilegium vyhľadateľnosti. Nož, podľa môjho názoru to budeme mať rozhodujúci vplyv na tvorbu platformiem v digitálnom svete účinné presadenie súvisí od, alebo teda závisí od, a súvisí teda s definíciou audiovizuálnych mediálnych služieb nelineárnych. No a je na nás vytvoriť spravodlivé a férové pravidlá. Audiovizuálne mediálne služby a ich poskytovateľe majú záujem o refinancovanie to znamená, potrebujú peniaze na to, aby mohli produkovať dobré obsahy, čo od nich očakávame a čo dnes musí zohľadňovať aj nelineárne zhodnotenie. No a preto a treba sa pôsobnosti smernice prispôsobiť, aby sme zabránili narušeniu trhu, aby sme zaistili, že aj súkromní poskytovateľia boli znevýhodnení, totiž, že budú musieť podliehať iným, iným pravidlám. V súvislosti s termínom platformy sme dospeli k citujem otázka napríklad ručenia, kde napríklad o záujem zastaviť šírenie nelegálnych obsahov. To však musí to byť v rovnováhe, v rovnováhe s záujmami a prístupom ku komunikácie všetkých eh, z ohľadu na rozpočet. No a príklad je eh, napríklad eh, vytváranie verejných Wi-Fi sieti, ale obmedzenie nelegálnych obsahov treba postupovať veľmi pozorne a dôležité bude, aby sme nekonali prerýchle alebo teda prenáhlenie a zaistíme, aby sloboda komunikácie a kontrola internetu bola až príliš veľká. S kreatívnymi obsahmi samozrejme musí byť možné zarábať peniaze. A predtým sa vyrieši otázka odmenovania autorov, tak publikum musí mať prístup k obsahom. Nelegálne obsahy e, porazíme najlepšie tým, že prístup k legálnym obsahom bude jednoduchší, e, dostupnejší, prenosnejší. Hovorili sme o systémoch mikroplatieb, vytvorenie tablovaní. Treba to žiadať, aby obsahy boli jednoduchšie prístupné. Z mnohých štúdí vieme, že ľudia sú ochotní za dobré obsahy a kvalitné obsahy platiť, avšak musí to byť jednoduché, ľahké, nie také komplikované, ako sa to stáva často dnes. E, Zájomným zaistením férovej odmeny avšak ešte žiadny umelec zarobil peniaze a preto ja žiadam, aby sme e, po skúsenosti so správou kolegyne Reda e, nepristupovali k tým tá otázka až tak veľmi emotívne, a treba zohľadňovať a otvoriť sa reálnej situácii a nezanedbávať otázku odmeňovania. Geoblocking to je jedna z veľmi rozšírených tém. No a ja myslím, že to je skôr taká okrajová téma, ktorou sa zaoberáme hlavne my v Bruseli, ale široká verejnosť to až taký intenzívne nediskutuje. A ja si myslím a zdieľam názor komisára Rattingera, že sa prémiového obsahy geoblocking je užitočný, pretože ja som presvedčená o tom, že to slúži rôznorodosti Európy takéto obsahy geograficky zablokovate. Hovoríme o malom, malom rozhlasom vysielači niekde v Európe, ktoré nemali prostriedky získavať licencie na všetko. A to by bolo to by bola hrozba, a ohrozenie kultúrnej rôznorodosti v Európe a preto myslím, že si treba veľmi dobre rozmyslieť a zamyslieť sa, ako dospieme k rozumným riešeniam v problematike geoblockingu. A ďalšia vec je otázka portability prenosnosti obsahov, legálnych obsahov, ktoré som získala v nejakej členskej krajine, alebo uh, predplatné nejakého ponuka, uh, nejakého uh, poskytovateľa obsahov. Toto musí sa dať prenašať z jednej krajiny do druhej bez ohľadu na tom, na akom prístroji alebo pamäťovom médiu. Existujú technické možnosti, ktoré to zaistia a na to potrebujeme rozumné riešenie, čo sa týka samotného geoblockingu. Treba rozlišovať medzi geoblockingom na jednej strane a portabilitou obsahu, čo sa týka geoblockingu. Myslím, že to je základná myšlienku treba nie sa zo smernice kapsa. Dôležité je, aby sme uľahčili prenosnosť obsahov a myslím, že autorská zodpovednosť, autorskoprávna zodpovednosť musí byť v krajine pôvodu. Inak myslím, že dá sa tu ešte veľa diskutovať. Myslím, že v správach, ktoré sme napísali a súhlasili, môžeme sa v nich ešte nimi zaoberať, pretože mnohé veci už boli spracované. Ja sa teším na vaše ďalšie podnety a myšlienky tomu, ako pracovať stanovisko, ktoré aj komisia zohľadní Keťa, pôjde o reguláciu platformiem, geoblocking alebo aj audiovizuálnu, alebo smernicu audiovizuálnych mediálnych službách. A dúfam, že sa nám podarí dospieť dobrému výsledku. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A eh, Berta a teraz dostanú slovo ďalší kolegovia, ktorí požiadali o slovo, najskôr Sabine. No ja by som najskôr chcela e, Petre poďakovať za stanovisko, a keď je jasné, alebo teda stručné, je veľmi jasné, výstižné a aj ďalšie vysvetlenie, ktoré nám práve predniesla Petra, jasne ukazujú, že na výbore máme čo povedať viac ako len tie 4 body, myslím, že aj v minulosti v rôznych správach, či už to bola správa Petrika Kamerevert alebo mojej správe, No a potom sme sa vyjadrili. E, téma ochrana mládeže, téma vzdelávania, budovania mediálnych kompetencií, digital skills, to už sa spomínalo vo viacerých správach. E, nemyslím, že to treba opätovne vynaliezať na novo. Myslím, že by bolo dobré, aby už premyslené veci boli do tejto správy zapracované. A preto pozmeňujúce návrhy, ktoré e, predložíme, pôjdu tým smerom, tak ako povedala práve Petra Kamer Evert v mnohých bodoch aj v minulosti sa nám podarilo dohodnúť a ja ďakujem za spoluprácu, teším sa na spoluprácu na pozmeňujúcich návrhoch, čo sa týka copyright a správe kolíne Reda sa to veľmi motivne o tom diskutovalo Mm, bolo to pár hesiel, takých základných slov, ktoré sú populárne, rozšírili sa, ale keď ja, sa na to pozrieme potom v realite, ako to funguje, a tak a jasné, že musíme hľadať vecné riešenia, nie populistické. A myslím, že takto sa nám podarí nájsť vecné odpovede pre rôzne sektory. Týka sa to aj športových práv a ďalších vecí. A ja zdieľam názor Petri, že v Bruseli sa o tom často diskutuje oveľa rozrušenejšie ako inde v Európe. Keď doma hovorím s ľuďmi, eh, tak existuje malá, eh, skupinky, ktoré sa eh, to zaujímajú, že nejaké vysielanie majú rovnaký čas ako v Amerike alebo v Anglicku. Samozrejme, to je otázka, či všetko okamžite hneď všade musí byť dostupný, keď sú isté dôvody, prečo to nejde teraz, ale že dva mesiace neskôr, pričom ten film napríklad ešte možno beží v kinách. Myslím, že kultúrna rôznorodosť, ktorú máme v Európe, naša kultúrna rôznorodosť je oveľa väčšia ako mhm, rôznorodosť v USA a myslím, že treba zachovať no aj v rámci nášho stanoviska k digitálnej agende k týmto bodom, k téme autorských práv, eh, online prístupu všade, eh, v každom čase a portabilita, tak stanovisko musí ísť v záujme kultúrnej rôznorodosti a jej udržania. A ja dúfam, že v budúcnosti budeme vidieť aj také špecializovanejšie produkty a nielen mainstream. Dúfam, že ostatné veci budú prístupné, vybudované a na to potrebujeme e, diferencovaný prístup, ale dúfam, že v výbore pre kultúru nájdeme väčšinu pre vyvážené stanovisko a teším sa na spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, Sabine, kolega Zdrojevský, potom kolega Trup. Ďakujem veľmi pekne, ja začnem od výrazu súcitu. A to je skutočne veľmi náročná téma a ja by som skutočne chcel poďakovať a zvažovať kolegyni za to, že sa ujala takéto náročnej témy. Hm, tri poznámky v tomto uznesení. Máme tri rôzne kompetencie. Za prvé technologickú, za druhú právne, právnu a za tretiu obsahovú, alebo obsah toho, čo je na digitálnom trhu. tej prvej časti sú kompetencie v pre kultúru nulové. Nemáme technologické kompetencie. My môžeme sem tam povedať, že si želáme technologickú neutralitu, čo samo o sebe je dobré, ale že to nie je úplne možné. Čo sa týka práva, to je zase dominantná kompetencia výboru Jury a my v tejto oblasti musíme hovoriť jasne a jednoznačne o tom, že je dôležité zachovávať autorské práva. To je jediná časť práva, sa môžeme vyjadrovať. Avšak obsah to už je niečo iné. Tu musíme bojovať za to, aby obsah zbadal tomu, čo hovorila kolegyňa. Hlavne dostupnosť. Treba že technológia ani právo nesmie obsahovať prístup spotrebiteľom k obsahu, hlavne obsahom vzdelávacím a veľmi kvalitným. No a ešte posledná vec. Musíme byť veľmi presní. Formulácia v prvom bode sa hovorí, alebo prvý bod obsahuje návrh likvidovať, odstraňovať rozdiely medzi lineárnymi a nelineárnymi službami. Treba však jasne a presne povedať, o čo ide, pretože no, to nie je úplne možné. V lineárnych službách je možné vstupovať oveľa lepšie ako v nelineárnych, kde je oveľa silnejší komerčný sektor. Aj napriek tomu vidíme určité splývanie. A ďalej bojujeme za autorov, ale tiež za prístup pre spotrebiteľov, takže bojujeme ten najťažší kompromis na svete. Tiež je treba mať na pamäte, že autorské práva nevždy patria autorom. Svet sa rozvíja tak, že autory pod vplyvom rôznych okolností strácajú alebo už stratili svoje práva, práva na svoje diela. No to je dôležité, aby sme sa snažili chrániť práva pre autorov a nie pre niekoho iného. Ďakujem, ja sa chcem Petre poďakovať za odvedenú prácu, za jasné vysvetlenie tém, ktoré nás majú zaoberať ujímať. Chcem sa zamerať na to, čo pod, ťa úplne podporujem. Áno, potrebujeme veľmi jasnú definíciu toho, čo sú do budúcna orientované audiovizuálne služby. Musíme sa zaoberať aj otázkou obsahu a redakčne zodpovedného obsahu a aby bolo jasné, že verejnoprávny rozhlas má svoje miesto a klienti to majú vedieť. Je to veľmi dôležité pre náš politický postoj. Výchova zodpovednosti v médiách, súhlasím, je najlepšia ochrana mládeže a potrebujeme starostlivosti, regulácia platformiem. Áno, sú tam mnohé nezákonné ponuky, ale asi súhlasíme, že musí existovať jasný štátnoprávny postup a nemajú to riešiť hráči medzi sebou Musí jednoducho existovať právny základ právneho štátu. A preto je správne, že sme stále hovoríme, že treba podporovať legálnu ponuku a čím bude atraktívnejšia zákonná ponuka, tým viacej klientov bude ochotných odkloniť sa od pirátov, pretože väčšina ľudí chce samozrejme konať zodpovedne voči vlastnému štátu. Potom tá otázka blokovania, to je veľmi zložité Mohli by sme aj povedať, že keď ich je tak málo, ktorí sú takto medzinárodne orientovaní, že by chceli mať prístup aj v, v zahraničí na BOD a sú ochotní za to zaplatiť, tak je to ďalšia ponuka podľa mňa. A otázka je, že sa samozrejme nemôžu porušovať pravidlá, ale je to aj otázka zmluvy tých, producentov, ktorí uzatvárajú zmluvy a musia dbať aj na to, aby to bolo v tých jednotlivých krajinách. Potom je to aj taká úvaha a ja si myslím, že nemôže existovať tlak na celé európske licencie. To by bolo fatálne pre kultúrnu rozmanitosť, ale ak by išlo o licencie podľa jazykových skupín, tak to už vyzerá trocha inak – ale musím povedať, že tu ešte musíme o tom diskutovať, musíme to ešte študovať a mám ešte aj takú otázku, čo chápeš pod prvým obsahom a ako sa to chápe a kde to vyčlenenie a portabilita, prenositeľnosť, áno. Tam si myslím, aj komisia, aj poskytovateľia sú otvorení ak má niekto abonema a zaplatil ho aj v inej krajine, mal by mať k tomu prístup. Samozrejme, to sa mi zdá spravodlivé a to by bol jeden z úspechov nového digitálneho trhu. Ďakujem toľko zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne a teraz by sa mohla vyjadriť Európska komisia. Ďakujem. Pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci. Ďakujem za túto výmenu, kde ste prezentovali už veľmi dobre premyslené názory. Áno, už boli dve predchádzajúce správy. Je jasné, že sme si to pozorne prečítali a ja vidím, že už pracujete na dobrom základe, máte aj dobré znalosti obsahu aj procesu. Pokiaľ ide o vieme si, tak treba identifikovať, čo sú tie správne témy a ja myslím, že ste to urobili správne, že je to tá otázka rozsahu smernice, vymedzenie takýchto služieb, je to naozaj veľmi záľudné. To je to jadro debaty. A je dobré, že máte stanovisko, ktoré rieši platformy a autorské práva, pretože práve rozsah smernice vymedzenia sú tá, to, kde vidíte to prepojenie. Platformy sa vždy objavia v rámci akejkoľvek debaty. A je to vždy v kontexte autorských práv a boja proti nezákonnosti a podobne. Takže je naozaj veľmi dôležité povedať, v akom kontexte treba veci riešiť, pretože niekedy sa tie témy zdajú veľmi podobné a niekedy sa pýtate, či to máte nejako obmedziť, takže to je veľmi dobré, že tomu pristupujete takto a berete to spoločne. Pokiaľ ide o proces, tak ako viete, končíme verejnú konzultáciu EVMS a a na budúci rok prídeme s návrhom. Takže sme už pomerne ďaleko v tomto posudzovaní, v tomto procese, ale samozrejme musíme si ešte preštudovať výsledky verejnej konzultácie a teším sa aj na debatu v parlamente. Pokiaľ ide o platformy, 20. septembra začneme verejnú konzultáciu a pokiaľ ide autorské práva, tam ste presne identifikovali ten problém rovnováhy, správnej rovnováhy, otvorenie digitálnemu a zabezpečenie odmeny, boj s nezákonnosťou, zabezpečiť legálny prístup, všetko ste to spomenuli, geoblokovanie, portabilita a podobne. To všetko je v rozsahu nášho posudzovania a musíme sa pozrieť na to, aké kroky musíme prijať. Všetko sa posudzuje, ale možno sú rôzne kroky na to, aby sme dosiahli ten konečný cieľ. A pokiaľ viete, komisia teraz prerokúva svoj program práce, ktorý sa oznámi na budúci mesiac a vtedy oznámime, čo sú tie konkrétne kroky v oblasti autorských práv. Toľko zatiaľ, ďakujem. Ďakujem. Ďakujem komisii. Ďakujem za všetky pripomienky. Chcem vám len pripomenúť, že je dôležité poďakovať Petre za túto dôležitú debatu k prvému zneniu a taktiež vám chcem pripomenúť, že ako sme už povedali, parlament aj DG Connect majú záujem pri eh, sledovať tie emise. Eh, ďakujem, teraz hovorí autorka, za všetky pripomienky. Pokiaľ ide o technológie autorské práva, tam mám troška iný pohľad. My tu máme rozdelené kompetencie preto je to ITRE aj IMKO. A myslím si, že všetko záleží na tom a ja dúfam, že komisia to zdieľa a síce, že revízia smernice bude orientovaná na budúcnosť a technologicky neutrálne myslím si, že by sme mali staviť na neutralitu technológie, lebo dneska nezáleží na tom, na akom nástroji, prístroji máte audiovizuálny obstrach. Ide skôr o redakčnú úpravu a ten záber. A Takže otázka technologickej neutrality je dôležitá, ako aj základná otázka autorských práv či už z pohľadu používateľa, ako aj z pohľadu autora. Dúfam, že to vyriešime. E, prístupnosť, prenositeľnosť, o tom sme už hovorili, to je jedna zo základných tém. Jedna z tém, ktorú tu musíme rozobrať, máme tu takú teu, hovorili sme o tom, že must carry, teda o tom, aký obsah musí ísť cez sieť ale to bolo ešte v tých časoch, keď sme nemali dostatok frekvencií a hovorili sme o káblových sieťach. Dnes už o tom nehovoríme, dnes máme rozmanitosť, veľký výber a skôr ide o to, kde to nájdete, kde nájdete obsah na platforme. Pýtali sa ma, že čo sú prémiové obsahy, čo si pod tým predstavujem. Ja si myslím, že povedzme veľký hollywoodsky film. Keď, vere, keď máme v Európe nejaké podujatie, kde bude takýto prémiový obsah, ktorý niekto kúpi, tak nemôžeme očakávať, že to bude hneď licencia pre celú Európu, lebo potom sa to jednoducho už nedá zaplatiť. A tu by som povedal, že to je asi prémiový obsah, aby sa takéto práva neprimerane nezdražili a po druhé prémiový obsah pre mňa je napríklad športové a e, fotbalové práva. A tam máme ešte ďalší predaj potom v rámci ne, vnútroštátnom a tam si myslím, že to geoblokovanie má možno oprávnenie v takomto kontexte. Ešte sa chcem pozrieť, či som na niečo zabudla. Nie, zdá sa, že som pokryla všetko. Teším sa na vaše pripomienky, pozmenujúce návrhy a Helga, čo si povedala o autorských právach, to s tebou zdieľam. Musíme sa jednoducho pozrieť na to, ako to tu správne naformulujeme. aby bolo jasné, čo hovoríme. Ešte jedna vec, na ktorú som zabudla, je to také nedorozumenie, pokiaľ ide o tie pojmy lineárne, a To nie je online a nie online a offline. Tu ide o lineárne vysielanie klasického televízneho programu. V určitom, času, ktorý, v určitom čase ide lineárne do sveta a nelineárne vysielanie cez internet na zavolanie bez ohľadu na čas. To je ten rozdiel a zatiaľ sme pri televíznej smernici a ďalších prácach snažili toto rozlišenie troška nalomiť, to lineárne a nelineárne. A ja si myslím, že sa ešte musíme nad tým zamyslieť, ako to dokážeme lepšie sformulovať, aby to bolo nepriestrelné aj v budúcnosti, a či vôbec potrebujeme rozlišovať medzi lineárnym a nelineárnym. Ďakujem. Ďakujem, Petra. Myslím si, že toto bola veľmi dobrá úvodná diskusia pozmeň, nebudem to ďalej rozpitvávať, budú ešte pozmeňovacie návrhy a spravodajkyňa sama povedala, že je to veľmi dôležité, pretože sa to zapracuje do konečného znenia. 30. september je deadline, v novembri hlasujeme tu a 10. Vymko a v, in, decembri, 10. decembra Vimko a v ITRE. Prejdime teraz k prvej výmene názorov so spravodajkňou Julie Ward o jej veľmi dôležitej správe a to je úloha medzikultúrneho dialogu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri presadzovaní základných odvod EÚ. Minulý týždeň sme mali veľmi dôležité vypočutie a táto téma sa stáva základnou témou, kľúčovou témou a Julie určite dokáže naplniť tie veľké očakávania, ktoré tu máme. Ďakujem a dávam ti slovo. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj kolegom, kolegyniam za to, že sú tu a že ma podporujete pri e, vypracúvaní tejto správy. Dialóg nebol nikdy taký dôležitý a otázka, s kým hovoríme a ako navzájom komunikujeme, ako spolu hovoríme, je veľmi dôležitá práve teraz, keď vidíme tie rôzne rozdielovania, delenia v našej spoločnosti. Poviem len, aký rozsah má táto správa a veľmi rád si vypočujem vaše názory, vaše otázky, rady už som mala stretnutie so e, stieňovými spravodajcami, budeme mať ďalšie. Pracujeme s mnohými súčasťami občianskej spoločnosti, so skupinami neformálneho vzdelávania my v celom procese zatiaľ. Cieľom správy je podporiť medzikultúrny dialog, kultúrnu rozmanitosť a vzdelávanie ako spôsob presadzovania vzájomného porozumenia, lepšieho spolužitia a aktívneho pocitu európskej spolupratričnosti a občianstva. Kľúčové posolstvo, ktoré sa tu snažíme sformulovať, je takéto. Európa sa musí vyrovnať s problémami spojenými s netoleranciou, sociálnou vylúčenosťou, marginalizáciou, diskrimináciou a podobne Potrebujeme nové úsilie na obnovu zdravého dialogu, ktorý učia vedie k lepšiemu pochopeniu a akceptácii spoločných základných odvod, čím sa položia základy pre inkluzívnejšiu a pluralistickejšiu spoločnosť. Toto je, ako som už povedala, v kontexte toho, že Európa je osobitnou kryžovatkou kultúr a ďalších aspektov, A zdá sa, že, roz, e, že priepas medzi občanmi a inštitúciami a vládou sa stále len prehobuje. Je to preto dôležité v tejto dobe. Správa sa, má štyri základné piliere. Prvé je podpora medzikultúrneho dialogu, ako aj kultúrnej rozmanitosti a participácie. Po druhé, uvedomenie si a posilnenie úlohy formálneho, neformálneho vzdelávania, celoživotného učenia sa Čiže tu nejde len o vzdelávanie na školách alebo očakávanie, že učitelia si majú odviesť túto prácu. Tretím okruhom je posilnenie občianskej výchovy a aktívneho občianstva. A ja si myslím, že to je niečo, čo všetci chceme. Chceme vidieť mladých ľudí, ktorí vyrastajú ako plnohodnotní členovia našej spoločnosti, ktorí preberajú svoju úlohu a zodpovednosť vážne. A štvrtým okruhom je boj proti rasizmu, xenofóbii a riešenie koreňov, ktoré vedú k extrémizmu, príčin k extrémizmu. Ja som sa zatiaľ pozerala alebo zaoberala konkrétne, čo znamená zmocnenie, empowerment spoločnosti, komunít. To nie je niečo, čo my môžeme ľuďom nariadiť, to je niečo, čo musia ľudia urobiť sami, ale potrebujú našu podporu povzbudzovanie a musí byť aj určité dedičstvo. Ja som čítala správu o medzikultúrnom dialogu v roku 2008 a tam bolo veľa nádherných projektov a zdá sa, že ich dedičstvo není, nebolo také dlhé a hlboké, ako by malo byť. Takže možno by sme mali skutočne si vybrať z toho, čo sa už spravilo a prispôsobiť to Ďalšie zameranie je úloha občianskej spoločnosti a komunít. Viedla som rozhovory s veľkým počtom organizácií a ľudí z občianskej spoločnosti a tie otázky z minulého týždňa na hearingu neboli moje vlastné otázky, boli to otázky, ktoré prišli aj z vonkajšieho prostredia od iných ľudí. Ďalšia vec je zameranie sa na mladých, mladých ľudí, podpora ich budúcnosti aktívneho občianstva, potom marginalizované e, komunity. E, ďalej nezabúdať aj na rodový pohľad, využitie umenia a športu ako nástroja pre medzikultúrny dialog. To je veľmi dôležité. My máme zodpovednosť aj za šport, nielen za umenie a mali sme niekoľko úžasných športových podujatí a expertov, ktorí tu boli v minulých týždňoch. A potom je tu ešte dedictvo a história, kultúrne dedictvo a história. Nemá to byť nejaký spochybňovaný nástroj, ale nástroj, ktorý spája ľudí a ktorý e, zahrňa aj migrantov do našeho prístupu ku kultúrnemu dedičstvu. Kultúrne dedičstvo je veľmi dôležité pre náš výbor. Je to jedna z veľkých oblastí, na ktorých pracujeme počas nášho mandátu. E, Príprava komunitných pracovníkov, učiteľov, pracovníkov s mládežou, ako aj zabezpečenie e, medzikultúrneho dialogu vo vonkajších vzťahoch. A ja som sa naozaj potešila, keď som počula tých viacero vstupov z rôznych výborov a v rôznych správach o tom, aká je kultúra dôležitá vo vonkajšej politike, vo vonkajších krokoch. Máme veľmi do, mali sme veľmi dobrý spoločný hearing s AFETom, aj toto musíme zapracovať. A potom sme pripravili aj niekoľko odporúčaní. Tu by som skončila, pretože ľudia majú iste toho, čo veľa povedať a veľmi ma zaujíma, čo povedia. Ďakujem. Ďakujem, Julie. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste počiarkli tieto hlavné záležitosti, ktoré sú základným pilierom tejto správy. Pán Oven má slovo. Ďakujem. Máte výhodu, keď je angličtina vašim rodným jazykom, ale ja sa pokúsim tiež pokračovať v mojom jazyku. Ďakujem veľmi pekne za túto správu a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa v lete stretli, že sme sa v lete stretli a že tieňoví spravodajcovia si mohli vymeniť e, skúsenosti medzi rozličnými skupinami. Dúfam, že to vezmete do úvahy. V mene EPP ako tieňový správodajca musím zdôrazniť niekoľko vecí. Presná diagnoza je zásadne dôležitá, preto musíme na túto tému sa pozerať ostrým zrakom, potrebujeme zasadiť ju do kontextu právneho prostredia, musíme vedieť, čo dokážeme a čo nedokážeme urobiť. Všetci máme svoje základné e, východiska, ale musíme vytvoriť e, silný signál, ktorý bude mať zásadnú dôležitosť. Pre mňa je to najdôležitejšie pochopiť a byť pochopený. Myslím si, že to je dobrý východiskový bod, pretože to znamená, že ste schopní pochopiť druhých, prijať druhých a urobiť maximum, aby ste pochopili, že ten druhý, že názor toho druhého, aj keď je vzdialený od môjho, platí. Myslím si, že to je veľmi dobrý postoj, keď hovoríme o vzdelávaní. Ehm, je to najdôležitejšia vec a diagnóza a naše úsilie pochopiť je jeden druhého. Dôležité je i jasne vidieť, a to je jeden z mojich e, špeciálnych záležitostí, a to, čo mi leží na srdci, interkulturálne aspekty, ktoré sú veľmi dôležité. Lisabonská zmluva ich navodila a uvádza právne východiska, niekedy je veľmi ťažké e, presne pochopiť, o čo ide, ale ja by som rád upriamil vašu pozornosť na dialog, na dialog medzi rozličnými náboženstvami tu v Európe. Veríme, že náboženstvo má pravidlá, pravidlá, ktoré sú prepojené a vychádzajú z minulosti. Na druhej strane každodenne vidíme niečo iné vidíme, že to tak nie je, že sa veci menia. Preto treba vyslať nové posolstvo, šíriť nové posolstvo, aby sme pochopili sociológiu, východiska, pozadie. Náboženstvo je veľmi dôležité, aj priamo, aj nepriamo. A je to kľúč pre vyriešenie konfliktov a podporu mieru. Myslím si, že to je veľmi dôležité posolstvo bez ohľadu na to, či veríte alebo neveríte v niečo. To je posolstvo, ktoré musíme veľmi jasne sformulovať. Môj ďalší bod je nasledujúci. Vychádzame zo spoločného kultúrneho dedictva, ktoré nás udržiava vedno. Podľa mňa to je zásadne dôležité. Keď hovoríme s mladými ľuďmi, a podľa mňa to je dôležité hovoriť s mladými, to je hlavná správa tej, hlavná myšlienka tejto správy. Treba upriamovať pozornosť na hodnotu nášho kultúrneho dedictva. To musí byť základ, pretože ak to urobíme, môže to byť základňa. Musíme pochopiť, e, kým sme ako Európania. Medzi návrhmi EPP bol, eš, bol jeden, ktorý hovoril o pluralite a o extrémnych tendenciách. Na to sa musíme sústrediť, musíme sa s týmito vedcami vysporiadať a vytvoriť dialog s tými, ktorí sú na extrémnych pozíciách. Musíme vytvoriť e, priestor na dialog s týmito ľuďmi, musíme sa zhovárať aj s ľuďmi z okrajov. Kultúrna diverzita zastupuje, predstavuje pridanú hodnotu. Treba si položiť otázku, či je to tak, alebo či to je bremeno pre spoločnosť. Myslím si, že musíme naozaj si to všetko zvážiť. A ešte jedna veta, ktorú chcem e, dodať. Najlepšia prax, tu treba zdôrazniť. Musíme sa zamerať na dobré príklady a naozaj sa teším na to, že si prečítam prvý návrh textu. Prepačte, poprosím všetkých, aby hovorili stručnejšie, pretože nemáme už až toľko času. Pán Zdrojevský, tiež tenevý spravodajca, nie, prepačte, ospravedlňuje sa predsedajúca. Pán Krasnolevský. Áno, som z Polska a naše mená sa niekedy ťažko vyslovujú alebo sa zdajú byť podobné, nič sa nedeje. Je ťažké vysporiadať sa e, s témou správy, ktorá ešte nebola vypracovaná. Musíme sa nad tým, nad, o tom pozhovárať e, s tenevými spravodajcami, ale mám tu jednu vec, ktorú by som mohol povedať hneď teraz. Je to fakt, pochopenia vzťahov medzi troma prvkami, ako sa to vyjadruje v názve tejto správy. Prvým prvkom je podpora základných hodnot Európskej únie. Druhý prvok je medzikultúrny dialog a tretím prvkom je kultúrna diverzita. Prečo to je ťažké? Pretože medzi týmito troma prvkami vzniká napätie. Kultúrna diverzita môže znamenať aj to, že máme odlišné hodnoty a líšime sa. Otázka je, či sú základné alebo nie sú základné. A keď hovoríme o dialogu v kultúre, aký druh dialogu to má byť? Je to ťažká otázka, mnohé ťažké otázky, na ktoré neexistuje jednoduchá odpoveď dialog, ktorý presadzuje naše hodnoty. E, dialog, v ktorom sme dogmaticky, nie je skutočným dialogom. Naozaj by som rád e, vedel, ako, ako spravodajca vyriešiť tieto problémy, pretože naozaj je to ťažké a bude to vyžadovať aj isté filozofické pozadie. Pán kolega Maura. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. K tejto dôležitej téme, ktorá je koncipovaná kolegyňou Julie Ward, chcem povedať, že toto je historický a politický, eh, historická politická najlepšia chvíľa, eh, kedy treba hovoriť o dialogu a o rešpektovaní diverzity a práv ľudí. E, medzikultúrny dialog je jediným kultúrnym nástrojom, ktorý máme, aby sme sa postavili migračnej kríze, ktorej čelíme. Tragédie, ktoré sa dejú každý deň a obrázky, ktoré sa vynárajú na našich obrazovkách počítačov, ktorí zomierajú na brehoch e, Turecka, a kroky medzinárodnej diplomácie. Napríklad ten fakt, že včera sa hranica medzi Srbskom a Maďarskom opätovne otvorila. Za všetkým týmto je základná vec, ktorú nesmieme ignorovať. Európa musí mať otvorený priestor na dialog, keď ide o kultúry, náboženstva. Musíme byť, eh, to vnímať ako obohatenie, nie ako ohrozenie. A ako spravodajkyňa za Aldy by som rada navrhla, že dôležitosť externých kultúrnych aktivít Európskej únie vlastne vytvára novú kultúrnu diplomáciu. Kultúra sa môže stať vplyvom, ktorý ovplyvní mier a rozvoj krajín a text Európskej únie, text OSN ktorý sme čítali minulý týždeň, je pre túto vec dôležitú, takisto strategické partnerstvo medzi UNESCO a EÚ, aby dohovor UNESCO o kultúrnej diverzite otvoril novú kapitolu, kedy sa budeme sústredovať na ochranu diverzity kultúr, diverzity civilizácií v tých prípadoch, keď je do veci vložená humanitárna kríza. Treba vdýchnuť nový život koncepcii univerzálneho európskeho občianstva a tým by sme implementovali program Komisie Európa občanov. Mám pocit, že program tejto komisie je príležitosťou prostredníctvom vzdelávacích projektov a multikultúrneho vzdelávania podporiť vzájomnú úctu a porozumenie medzi rôznymi kultúrami, ktoré vytvárajú európsku eh, podstatu. Myslím si, že to, takto sa treba postaviť aj k migrácii. A teraz má kolega Marvel slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Yo creo que, este, que en, este, en este trabajo, señora... Slovo má pán kolega Maragalo. Pani Ward pracuje na tejto správe a myslím si, pani Ward, že máte naozaj e, preto vaše, že ste sa vložili do veci. Táto vec určite nebude potešujúca a príjemná. Je to komplexná, spletitá vec. Minulý týždeň sme už rozoberali isté hodnoty a skúsenosti, ktoré máme s moslimami v Európe. Zelený, vrátane pani Trupel, zorganizovali takéto podujatie. Ďakujem pekne, že ste tam boli. Naozaj tam vznikla zaujímavá rozprava. Európa je o európskej histórii. Európa je o vojnách, národoch, o ríšach, o mestách, mestských štátoch. Myslím si, že môže byť Európa vysvetlená mestami, alebo dá sa história odvinúť od miest, nie od hraníc, pretože Európania žijú vo veľkej diverzite odlišnosti kultúrnej, náboženskej, historickej. Dedictvo kultúrne, historické, náboženské sa veľmi ríši a Európa je zložitá, je aj protirečivá a zároveň Európa e, je aktívom pre budúcnosť. Táto diverzita je pre Európu aktívom do budúcnosti. Teraz e, každý hovorí o migračnej kríze, ale treba pamätať na jednu vec. Utečenci nám dávajú dar, pretože nás zavezujú konať ako Európanov, ako zjednotený kontinent. Preto mám pocit, že by sme nemali prehliadnúť takýto vplyv, nemali by sme ním ani pohrdať a mali by sme ich brať ako príležitosť, ktorá prichádza a ktorú nám poskytujú. Myslím si, že táto správa sa tiež sústredí na úlohu vzdelávacích systémov. To je zásadne dôležité. Myslím si, že sa to ľahšie povie, ako urobí, ale asi Erasmus urobil viac pre Európu, než akákoľvek e, zmluva, smernica alebo nariadenie. Samozrejme, že my máme radi e, právne normy a koncipovanie právnych textov, ale Európa nie je len systémom mestských častí, mestských priestorov, je len okrem iného aj diverziou mestských modelov. Tieto urbanné modely generujú samé o sebe riešenia, niekedy generujú aj protirečenia, ale keď nevieme, čo sa deje, v v francúzských mestách, španielských mestách a anglických mestách teraz nebudeme vedieť ani, čo očakávať o 5-10 rokov. Všetky tieto mestá a ich skúsenosti sú istým komplexom, z ktorého môžeme čerpať a ktoré vysvetľujú isté javy. Je mi ľúto, pani predsedajúca, že tak dlho hovorím, ale je to, súvisí to s vzdelávacími systémami a tu musí Eh, hrať hlavnú úlohu škola. Už takmer končím. Chcel by som povedať, že Európa je rozmanitá svojím vlastným spôsobom, je jedinečná, ale má jednu zdieľanú pridanú hodnotu. A to je hľadanie, to je, čo si, akú otázku si kladieme, aj my, Európsky parlament, aj naše vzdelávacie systémy, naše štáty si musia položiť túto otázku, akú pridanú hodnotu by sme videli, keď chceme vidieť úžasnú budúcnosť a fantastickú minulosť, musíme najprv pochopiť a zadefinovať prítomnosť. Ďakujem veľmi pekne. Táto diskusia sa ponorila do filozofických vôd a my sa pritom ponáhľame a mali by sme byť struční. Ešte tu máme jednu správu, o ktorej budeme hovoriť. Kolegyňa Très, très bref, Ďakujem za slovo. Ja by som chcela poďakovať Žuli za jej úvodné poznámky. Myslím si, že táto správa nám musí pripomenúť, aké sú zásadné európske hodnoty. Iste poznáte heslo Európskej únie, zjednotení v rozmanitosti. Tieto hodnoty sú aktuálne, aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Vezmeme si európsku krízu, ktorá sa nám rozvíja pred očami. Myslím si, že tieto hodnoty sú relevantnejšie než kedykoľvek predtým. Máme rozdielne prístupy, rozdielne obavy, rozdielne problémy ale myslím si, že musíme sa navzájom rešpektovať. Musíme preukázať solidaritu, ale i rozličné názory, ktoré tu existujú. Mali by sme všetky programy, ktoré máme, formálne i neformálne vzdelávanie, zapojiť do e, jednej veci, aby sme všetci ťahali za jeden povraz, ale na to potrebujeme aj nové nástroje, nové spôsoby toho, ako posilniť porozumenie a interkultúrny dialog. Veľmi pekne ďakujem a som veľmi rada, že budem, rád, že budem s vami spolupracovať. Teraz dostane slovo komisia. A potom spravodajcovia. Mali sme predtým vypočutie, ktoré sa trošku natiahlo a preto sme nemali príležitosť vypočuť si vaše názory, tak najprv komisia a potom Žuli ako spravodajkyňa. Ďakujem pekne, volám sa Silvia Kalman, som z generálneho riaditeľstva Európskej komisie JAK a rada by som poďakovala za zorganizovanie tejto výmeny názorov. Vítame túto správu. Myslíme si, že je to užitočný príspevok k práci, ktorú komisia už teraz robí a ktorú bude robiť. Ako viete, po teroristických útokoch na začiatku tohto roka pán komisár Navračič vyvinul iniciatívu a boli neformálne ministerské stretnutia. Jeden, jedno z nich v Paríži 17. marca prijalo deklaráciu na podporu občianského spolu, spolužitia a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania. Táto deklarácia e, vznikla v tom istom duchu, ako pani Ward povedala. A myslím si, že v rámci komisie myslíme podobným spôsobom. Rozsah deklarácie z Paríža je zahrňa hlavné myšlienky správy, ktoré bude vypracovávať pani Ward. Ale nehovorí len o radikalizácii, je to aj o, o podpore základných hodnú o šírení medzikultúrneho porozumenia. Je to o boji s diskrimináciou a takisto je to o integrácii migrantov a tých, čo sú znevýhodnení vo vzdelávacom procese. To je naozaj vo svetle utečeneckej krízy eh, významné. Ako viete, pán komisár Navračič už vyjadril v tomto výbore, že mu skutočne záleží na veci a že chce, aby sa veci rozpracovávali ďalej, aby nezostalo len pri deklarácii a preto treba reflektovať najúžitočnejší spôsob a formát, akým treba postupovať ďalej a veľmi radi budeme ďalej spolupracovať s parlamentom na tejto tematike. Ešte jedna vec, spoločná správa, o ktorej sme hovorili, o ktorá bola prijatá na konci augusta. V tej sme vytýčili priority na nasledujúcich 5 rokov v oblasti vzdelávania až odbornej prípravy a takisto sme položili dôraz na implementáciu deklarácie z Paríža. Preto by sme chceli zmobilizovať nástroje do roku 2020 a program Erasmus, aby sme podporili tieto aktivity e, v tejto oblasti. A vzdelávanie a odborné školenie, ktoré bude 19. a 20. oktobra, bude tu fórum k tejto téme, dostanete pozvánky pána Kosovila a To sa bude sústrediť na e, túto tému. Ďakujem pekne za vašu podporu. No a doplnenie, áno, ešte o kultúre. Ja by som chcela doplniť, čo povedala moja kolegyňa. No a prejav komisára Navračiča. A vy ste tam boli o tom, že komisia sa zamýšľa nad novým e, prístupom k kultúrnej diplomácii e, s ďalšími službami komisie, rovnako spolupráca s UNESCO. Pani Bokova to bolo minulý týždeň, dnes sa o tom tiež hovorilo. To je kľúčovú úlohu v našej práci, a ne v rámci dobro 2005 o ochrane a podpore a, a, rôznorodosti kultúrnych vyjadrení. Úloha občianskej spoločnosti je dôležitá. Rado by som vás informovala, že najnovšia téma pre náš štrukturovaný dialog s občianskou spoločnosťou bude podpora medzikultúrneho dialógu spájanie e, komunít. A to nadväzuje na dve témy, o ktorých sa hovorila na vypočutí minulý týždeň od architektov, ktorí hovorili, ale tiež e, úloha umelcov. A myslím, že tu zaznela výzva budovať na lepšie postupy a na nich e, a upozorňuje na vynikajúcu správu expertov členských štátov o otvorenej metóde koordinácie z roku 2014, kde je uvedených 40 príkladov dobrých postupoch a na podporu kultúrnej diverzity a medzikultúrneho dialogu medzi umením a kultúrnymi inštitúciami. Ďakujem pekne, je to e, veľmi zaujímavé. A slovo teraz dostáva Julie e, Wharton na veľmi stručný záver. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým, ďakujem Silvi a všetkým ostatným poslancom je veľmi ťažké to stručný, rada by som len ukázala zadnú stranu môjho iPadu, je tam tam e, nálepka motiva, ktorý hovorí, že migrácia je e, krásna, takže vítam pripomienky kolegov a pozitívny prístup k výzvam, ktorým čelíme. A to hovorím, e, treba to vnímať ako vec, ktorú, ktorá môže pomôcť nám na Európe vidíte, ľudskejšie, čo je veľmi dôležité, samozrejme aj asi, A mne sa páčia filozofické rozhovory, ale viem, že v konečnom dôsledku budem musieť prijať veľmi praktické odporúčania. Nie je to jednoduché, ale dúfam, že sa mi to podarí. Urobila som si množstvo poznámok, ale nebudem sa ku všetkým vyjadrovať, ale zdá sa mi, že podpora základných hodnot je skutočne dôležitá pre ľudí, ktorí sem dnes prišli, buď ako dočasní občania, alebo niektorí tu možno ostanú ako stáli občania. Dodnes som sa nad tým nezamýšľala, nezamýšľala som sa nad tým, my sme nikdy nečakávali situáciu, ktorej sa no, nachádzame dnes. No a myslím, že treba byť veľmi hrdý na naše základné hodnoty, tak aby sme ich čo najlepšie, sa, oni sa čo najlepšie mohli podeliť s ľuďmi, ktorí hľadajú momentálne pomoc, či tu už zostanú alebo nie. Je to byť dobrá vec, musíme si ich vážiť a to zdieľať s ostatnými. Takže ja si vážim veci, ktoré boli dnes povedané a teším sa na ďalšie, ďalšiu úprimnú spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne za toto zhrnutie. No a rada by som pripomenula, že tá výzva je veľmi dôležitá a v diskuzii sa spomínalo, veľa veľmi dôležitých tém, napríklad medzikultúrna diskusia, medzináboženská diskusia. To všetko sú témy, ktorým my sa zaoberáme aj vo výchove. 15. oktobra sa bude hovoriť o tejto správe a hlasovať budeme 7. decembra. No a teraz sa prejdeme k poslednej prezentácii a výmene názorov. Je to práva Ernesta Maragala Erasmus+, Plus a ďalšie nástroje na podporu, podporu mobility. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Len veľmi stručne. To znamená, že koľko mám času? 5 minút? No dobre. Táto správa je úzko prepojená s tou, ktorá predchádzala. Ide o oblasti, kde máme pred sebou obrovské množstvo práce a kde môžeme dosiahnuť dobré výsledky, pokiaľ sa nám podarí zmeniť myslenia, myslenie európskych inštitúcie, členských štátov, v tom, čo robíme. Je ťažké teraz povedať, či máme konať v závislosti od toho, aká je nezamestnanosť, alebo či máme uvažovať iným spôsobom. A to teda, takže zaoberať sa tými obrovskými rozdielmi, ktoré existujú v rámci členských štátov a jednotlivých krajín. To sú údaje, ktoré sú veľmi znepokojujúce. Čo týka úspechov v vzdelávacích systémoch, nezamestnanosti a mladých, ktorý hovorí v rôznych jazykoch a, alebo nie. No a hovorili sme o tom, že v rôznych prístupoch, ale nedokážeme vypracovať politiky medzi členskými štátmi v rámci Európskeho spoločenstva, ktoré by mohli byť iné a ktoré by priniesli nejaké pozitívne výsledky. V závislosti na týchto diagnózach a analýzach a v novembri 2011 a rada dala isté pokyny 20% mobility, 2020 20% mobility na vyššie vzdelávanie. To je cieľ, ktorý vďaka Ela Erasmu my sme chceli dosiahnuť aj vďaka bolonskému protokolu, ale ďalší aspekt, veľmi skromný a podľa mňa nedostačujúci, v roku 2011 Rada hovorila, že 7% tých, ktorí vyštudujú, no, ako sa 24 rokov, by mali mať aspoň dvojtyžňové školenie v zahraničí. Je to veľmi skromný cieľ. To sa pozrieme na skutočnosť, v ktorej žijeme dnes vlastne stále nie sme primeraní v tejto oblasti. V našom výbore sa musíme snažiť nájsť istú podporu inú ako tá, čo existuje na rade, podľa diskusie, tak aby sme sa pracovali k tomu, aké môžeme mať nástroje, aké cieľe si môžeme stanoviť a ako môžeme zväčšiť naše ambície. Myslím, že by sme mali byť ambiciozní. Som presvedčený, že s komisiou sa v každom prípade zhodneme a že nájdeme cestu, ako sledovať naše ciele. A sú tu ďalšie dva faktory. Po 8 rokoch krízy, po tejto štruktúralnej kríze, riskujeme, že si zvykneme na to najhoršie a že si budeme myslieť, že tá zlá situácia je vlastne normál a budem nás stačiť, že sa len trošku zlepší tá situácia, že postupíme len o pár krokov vpred, ako keby to bolo normálne. Druhý bod, na ktorý chcem upozorniť, je ten, že krízu ešte zhoršuje fenomén utečencov, migrantov. Tí všetci menia našu demografiu, ale pripomeňme si, že máme demografický problém, že imigráciu potrebujeme. Možno, možno nie rovno týmto spôsobom, tak ako k tomu prichádza v tých vlnách momentálne, ale nezabudneme, že to má svoj pozitívny prínos, že tie migračné vlny môžu mať dobrý dopad, ak ich budeme správne riadiť. Takže parlament musí presadiť aj svoj vlastný hlas. Nechceme pracovať spoločne, s výborom ample, pretože to je druhá strana rovnaké mince. Máme podobné skúsenosti a budeme pokračovať pri riešení tejto otázky oddelenia, tak budeme smerovať skutočne našim smerom. Potrebujeme využívať synergické efekty v oboch oblastiach. oblastiach toto by mohli sprevádzať praktické skúsenosti a mohli by sme sa napojiť na dva pilotné projekty na túto tému. Prvý sa týka výboru Kulta a druhý pilotný program sa týka výboru EMPL. Existujú možnosti spolupráce a som chcel ešte dodať pár konkrétnym otázkam, ktorými sa budeme zaoberať v rámci odborného vzdelávania je stupeň mobility, ktorý v žiadnom prípade nie je uspokojivý. Okrem toho máme problém so všeobecným uznávaním univerzitných diplomov alebo diplomov z iných a osvedčení z iných členských krajín. Myslím, že tento systém by sa dal ešte ďalej budovať a okrem toho veľké rozdiely medzi regiónmi a členskými štátmi vrátanie vzdelávacích systémov v rámci odborného vzdelávania. A tie rozdiely sú skutočne veľmi hlboké. A preto treba si stanovovať koherentné adekvátne ciele, treba podporovať reálnu mobilitu, treba mať mechanizmy prístupu pre časti obyvateľstva, ktoré sú možno znevýhodnené a to samozrejme súvisia s vyššími nákladmi vzdelávania. Dôležité je, aby príslušná úloha mm, všetky úlohy boli zadefinované. Vysokoškolské vzdelávanie agentúry, ktoré momentálne pozne sledujú, ako sa harmonizujú, harmonizuje dopyt a ponuka. Myslím, že stojíme pred obrovskou výzvou, a dúfam, že nájdeme odpovede, ktorá zodpovedá rozmerom problému. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem kolegovi Maragalovi. Vie, že my sme si čerali tento túto správu a chceli sme aj ehm, zapojiť výbor EMPL podľa článku 54 ja myslím, že treba vnímať celý systém vzdelávania, odbornej prípravy, ktorý treba zlepšiť. A zlepšiť vzájomné uznávanie osvedčenia diplomov Ja vítam kolegyňu Šartie, ktorá dostáva teraz slovo. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. No, vy ste to na úvod už veľmi dobre povedali. Cieľ spočíva v tom spraviť niečo konkrétne a zlepšiť mobilitu v Európe v vzdelávaní všeobecne, ale aj v odbornom vzdelávaní. Keď sa pozrieme na štatistiky z roku 2014, Eh, dobrá prekážka. Eh, sú tu veľké rozdiely medzi želeniami eh, a skutočnosťou, tým, ktoré sa skutočne financujú. To jednoducho nie je máme politický cieľ, ktorý sa však nedostane, pretože nereaguje na požiadavky. A toto je prvý stavebný kameň. A po druhé, mobilita si vyžaduje uznanie obsahov vzdelávania. Ak sa nám nepodarí zladiť obsahy bodného vzdelávania, tak nemôžeme náš cieľ nikdy dosiahnuť. No a tretia vec, ktorému by som sa chcela vyjadriť, odborné vzdelávanie, to je vlastne alternatíva, spôsob vzdelávania, ktorý nám umožňuje integrovať mladých ľudí do profesionálneho života. To je tiež našim cieľom. Je to iniciatíva pre vzdelávanie mladých. Z hľadiska zamestnávateľov je tu však rozdiel medzi tým, čo očakávame tým, čo im umožňujeme. Akým spôsobom prispieme k tomu, aby zamestnávateľia umožnili mobilitu a odstránili brzdy. Ja držím príklady. Bota, to sú tá mládež. Akým spôsobom budeme podporovať mobilitu mladých. A piatý cieľ, ktorý ja vidím, mali by sme byť realistickí. Dnes tie výdaje na cestovanie nemôžu byť preplacané prepojené so stážami Ja chcem, aby ľudia boli mobilní, tak si mi umožniť eh, prepracanie výdajov na cestu a cestovné. Pokiaľ využívali európsku mobilitu. No a nakoniec šiestý bod, ktorom by som chcela hovoriť. V súčasnom stave treba, aby mladí ľudia kladali vlastné financie. To je bohužiaľ realita pretože čím viac musia oni priplácať, tým nižšia je mobilita. A tretí bod. zmeniť spôsob, my v čase dnes existuje veľký rozdiel medzi projektami, ktoré propagujú podniky a medzi skutočnosťou, ktorou sa pohybujú, ktoré sa pohybujú. Takže tie podniky mali by sme odstaniť všetko to, čo bráni dosiahnutie našich politických cieľov. 8. bod. Mali by sme pracovať na základe hodnotenia, pretože náš systém môžeme stále vylepšovať, ak budeme dobre interpretovať tieto údaje. A 9. bod. niektorý vysiela, je zodpovedný, ale nemôže byť zodpovedný za všetko. Ten podnik musí všetko v tej mobilite podporovať a to je niečo, čo my chceme. No a desiatý bod je dôležité, aby tie informačné centra za plný nedostatok, ktorý existuje v tejto oblasti. Takže ja si myslím, že naše ciele musia byť úplne presne zamerané, a chceme ten systém vylepšiť, aby naša iniciatívna správa nebola nepresná. Áno, to bolo veľmi konkrétne, 10 bodov. To bolo veľmi kon- užitočné pre spravodajca, ktorý to bude môcť začleniť do správy. No a teraz sa dostane slovo kolegyňa Šajdrová. Áno, ja by som najskôr chcela poďakovať spravodajcovi, ale aj kolegyni Chartier, pretože vaše slova boli veľmi dôležité. Bolo to veľmi dôležité a myslím si, že ste veľmi dobré komentoval to, čo ste povedali. Rád by som dodala len pár, len pár slov. Myslím, že aj keď ste kritizovala a súčasne aj navrhovala, ako vylepšiť tento program, tak ehm, by som chcela povedať, že ten program veľmi dobre prispieva k k zlepšeniu kvality odborného vzdelávania v členských štátoch. Ja si mám osobnú skúsenosť, mám aj spätnú väzbu z jednotlivých škôl a viem, že študenti aj profesori chcú pokračovať v týchto programoch a chcú, aby Erasmus pokračoval a aby programy mobility mohli aj naďalej fungovať. Oni potom volajú, chcú to. Samozrejme, že ich treba zlepšiť, to je pravda. A samozrejme, treba výsledky vyhodnocovať a zamýšľať sa nad tým, ako umožniť a zjednodušiť takéto systémy mobility. Aj z administratívneho hľadiska podobne. Ale rada by som vás povzbudila v tejto vašej práci a možno aj ja niečo doplním, ale v prvom rade chcem povedať, že fun- program funguje dobre. A teraz ďakujem kolegyni a odovzdám slovo Norbertovi Šovlermu, ktorý je členom e, DGM za komisiu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vítame tie myšlienky, ktoré tu doteraz zazneli. Ďakujeme spravodajcovi. Naozaj sa treba zamýšľať nad mobilitou. Možno, že poznáte Európsku alianciu pre učňovstvo a robili sme E, prieskum a zistili sme, že nie len príťažlivosť alebo obsah sú dôležité, ale veľmi dôležité je aj mobilita uč- e, tých učňov. A to je pre nás kľúčové. Hovorili ste, že Erasmus Plus dobre funguje, pomerne dobre funguje a že sa tá mobilita zvýšila, ale naša miera úspešnosti je ešte pomerne nízka menej ako 50 To znamená, že keby sme mali viac financovania, mohli by sme urobiť viac. A vidíme aj viaceré iniciatívy, napríklad Inštitút Jacques Delora, predseda výboru pre rozpočet, uvažuje o pilotných projektoch. Takže ja si myslím, že vás môžeme len podporiť, ak potrebujete našu podporu. My samozrejme nehovoríme o mobilite produktu, hovoríme o mobilite mladých ľudí a musíme postupovať preto opatrne. Nemôžeme posielať týchto ľudí na skúšku z jednej krajiny do druhú. Sú to maloleté deti, ale myslím si, že je veľký priestor na zlepšenie mobility, tak ako ju poznáme z vyšších e, stupňov vzdelávania. Erasmus je z vyšších stupňov, pre vyššie stupne vzdelávania, ale v rámci Erasmus Plus môžeme robiť aj veľa ľudí v učňovskom vzdelávaní, či už počas ich e, učňovského obdobia, alebo hneď po skončení štúdia, keď sú mladí absolventi. A predstavte si niekoho, kto práve dokončil takéto vzdelávanie, ide do cudziny, aby získal ďalšie zručnosti, ja neviem, jazykové zručnosti a podobne. A jednoducho niekedy stačí len, aby bol v inom kultúrnom prostredí. Budem veľmi stručný, ale jedna vec je kľúčová a to je, že potrebujeme aj určité uznanie tejto e, mobility navyše, nejaký certifikát a podporné štruktúry. Nemôžete mladých ľudí len tak vysielať bez toho, aby nemali uh, štrukturovaný spôsob. Jednoducho, ktokoľvek to robí, my vám pomôžeme, ale treba sa nad tým zamyslieť. Ako som povedal, v niektorých regiónoch je kríza ešte veľmi prítomná a mobilita môže byť jedným zo spôsobov, ako záruka mládeže napríklad, alebo Európska aliancia pre učňovstvo proste ďalšie veci, ktoré robíme na pomoc mladým ľuďom, aby získali zručnosti, ktoré potrebujú na trhu práce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. A teraz dávam slovo pánu poslancovi Maragalovi na záver. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že presne vieme, čo máme robiť Veľmi si vážim príspevky, ktoré tu kolegovia povedali. Návrhy boli vynikajúce. A taktiež si vážim konštruktívny prístup. Pokúsim sa toto všetko e, spracovať tak, aby sme to mali čo najskôr k dispozícii, aby to bolo aj schopné. Tu nejde totiž len o zručnosti, ako povedala komisia. A jej pozitívny postoj nám určite veľmi pomôže. Ja, ale ja myslím, že nestačí len opakovať dobrú vôľu. Ja by som si chcel predstaviť a myslieť, že doba už dozrela k tomu, aby sme prijali rozhodnutia a že to budú tie správne rozhodnutia, ktoré budú riešiť túto situáciu, aby sme mali čo najlepší výsledok. Ďakujem veľmi pekne. Úplne súhlasím s tým, čo povedala komisia a dúfam, že spolu s výborom MP sa nám podarí vdychnúť tomuto nový život. Máme veľké očakávania a je to prioritný krok Takže úplne súhlasím s tým, čo ste povedali. Spravodajca povedal, že musíme byť veľmi konkrétni pri zemi, pri s konkrétnymi krokmi. Mali by sme realizovať nielen súčasné programy, ale mali by sme aj formulovať politiky. A ak by vám nevadilo, možno, že potrebujeme zohrať takú aktivnejšiu úlohu, tu mám na mysli konkrétne sieti ako Eurochambre, Eurobusiness, tak aby sme mohli mať aktívnejších partnerov, ktorí budú zvyšovať nádeje a podporia týchto mladých ľudí. Mnohí mladí nevedia, na koho sa obrátiť, aby spravili zo svojich plánov skutočnosť. Takže do polovice oktobra správa, budeme hlasovať vo výbore v januári a potom o mesiac neskôr možno aj v pléne. Týmto sa dostávam na koniec veľmi dôležitého dňa. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli. Myslím, že sme riešili dôležité otázky. Ďalšie zasadnutie bude 15. oktobra, štvrtok od 9. do pol 1. a o 3. do pol 7. Čiže budeme mať na to celý deň. Prajem vám e, dobrý večer a ďakujem aj tlmočníkom a sekretariátu.